Vážení kolegovia, začneme e, toto popoludnie s našou výmenou názorov s tierim e, Bretonom. Prvým bodom programu je prijatie programu. Sú nejaké námietky, komentáre? Nie. V tom prípade e, návrh programu príjmame. A môžeme teraz prejsť k výmene názorov s Thierrym Bretonom a ja prejdem do francúzštiny. Ďakujem vám, pán komisár, za to, že ste akceptovali naše pozvanie, pretože zelená dohoda je veľmi veľkou environmentálnou ambíciou. Ide tu aj ekonomické otázky, o priemyselné otázky. Ide tu naozaj o skutočné priemyselné eh, ambície, dôležité kroky pre náš priemysel, pre vnútorný trh a pre digitálnu oblasť. Týka sa to všetkých oblastí hospodárstva. A je to, eh, je tu o kľúčové otázky, eh, pokiaľ ide o náš úspech. Nemôže, to, nemôže tu ísť len o environmentálne ambície, musí tu byť ambícia aj priemyselná, inak sa nám nepodarí dosiahnuť náš cieľ, a to, aby sa Európa stala prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom najneskôr do roku 2050. Máte teda veľkú zodpovednosť e, Máte teraz v dispozícii 15 minút, aby ste nám prezentovali pár týždňov od zahájenia priemyselnej e, stratégie, na ktorej pracujete. Aká je vaša konkrétna vízia Eh, nejaké konkrétne úvahy eh, v tejto súvislosti. Ako viete, výbor Envy je eh, najdôležitejší výbor tohto parlamentu, pokiaľ ide o počet kolegov. O tej ostatnej oblasti neviem, o tom rozhodne budúcnosť, ale pokiaľ ide o počet členov, určite dokonca aj po Brexite to bude ešte výraznejší a najväčší najpočetnejší výbor. Takže tešíme sa teraz už na výmenu názorov. S vami odostávam slovo na štvrť hodinku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zdravím všetkých. Pán predseda, predtým, než začneme, dovolte mi. Brexit je už žiaľ za nami. Väčšina z nás eh, je, je nám to ľúto. Več, celý život som pracoval po anglicky, s výnimkou, keď som e, bol ministrom financí, ktorý som musel hovoriť po francúzsky. A myslím, že e, to, čo by som mal robiť po Brexite, keďže e, zostane v eh, Európskej únii 460 miliónov ľudí, ktorí budú rozumieť po anglicky. Možno by eh, bolo eh, dobré, aby sme začali viac sústrediť aj na iné jazyky, preto sa budem teraz vyjadrovať po francúzsky. A mimochodom, Posledné e, kolegium bolo e, silné vo, vo francúzštine, mnohí kolegovia vedeli po nemecky. Ďakujem, e, pán predseda, v prvom rade za vaše pozvanie. Vaša práca je extrémne dôležitá pre Európsku úniu. Ako ste pripomenuli, áno, som tu preto, aby som vám popísal ambície tejto komisie, ako e, chceme sa stať prvým e, uhlíkovo neutrálnym kontinentom do roku 2050? E, je to ambícia. Samozrejme musia sa pridať k nám aj mnohí ďalší zúčastnení. Aj Európsky parlament tu bude zohrávať dôležitú úlohu. V rámci parlamentu by ste to pripomenuli. Váš výbor zohráva naozaj kľúčovú úlohu Ide eh, v tejto súvislosti naozaj, aby sme znovu nastavili eh, ekonomický model eh, rastu na novo v Európskej únii. Súčasťou environmentálnej zelenej dohody je aj zmena našej priemyselnej stratégie. Naša stratégia bude ale aj technologická. Chceme investovať do nových technológií inovatívnych technológií a do môjho eh, pola eh, pôsobnosti spadá mnoho z týchto eh, oblastí. Ja teda budem tiež prispievať mojimi silami k dosiahnutiu týchto cieľov. Všetko, čo spadá do digitálnej oblasti v mojej pôsobnosti, transformácia, o ktorú ide, eh, je samozrejme dlhodobá. Poviem jasne na úvod, že nám ide o to, aby sme sa stali svetovými lídrami v oblasti zelených technológií a našim, náš cieľ musí byť jasný, pre všetkých našich občanov. Chceme zabezpečiť, aby sme sa stali zelenou e, mocnosťou. A ja sa budem teraz zasadzovať v mojom portfóliu, aby sme e, úspeli v tejto e, sfére. Takže spája si už sa s tým mnohé nádeje, veľká hrdosť, ale samozrejme aj obavy, pretože ide o nové kroky a my sme samozrejme tu preto, aby sme eh, reagovali na takéto aj obavy. Pán Franz Timmermans v rámci eh, kolegia eh, naozaj zastáva veľmi silno tieto ambície, aj pokryde o mňa osobne, ja úzko spolupracujem s ním, ale aj s mojim kolegom Niklasom Šmitom, pokiaľ ide o tú sociálnu e, stránku. Aj e, s kolegom e, Sinkevičusom. A teda to, s čím tu máme do, dočinenia, je také obdobie prechodu, zmien Hovorili sme napríklad v minulosti už o tom, prečo sme si zvolili rok 2050. Je to e, polovica storočia, ale e, je to e, viac než o tomto. Je to toto obdobie plus 25 rokov. Takže 25 rokov nášho mandátu, ktoré máme k dispozícii, plus 25 rokov. Takže my naozaj budeme tvrdo pracovať na tomto. No a 25 rokov to je tiež jedna celá generácia ktorú bude treba e, mobilizovať, aby e, sme zabezpečili, že e, náš kontinent teda prejde týmto, touto zmenou, aj teda náš priemysel. Ja som často pracoval v priebehu mojej kariéry v oblasti priemyslu. Videl som naozaj, že takéto zmeny, e, silné zmeny si vyžadujú aj v jednej e, generácie. A okrem toho bude potrebné tiež hlboko meniť aj e, postoje európskych politikov, národných politikov, e, regionálnych politikov, pretože revolúcia, ktorá sa tu e, ohlasuje, je na jednej strane teda priemyselná, na druhej strane tu treba vlastne sprevádzať. Na tento zelený díl prechádzame z ekonomie vlastníctva k smerom k ekonomii zdieľania. To už hlboko vlastne zmení aj spôsob výroby, aj e, oblasť služieb. Služby sú veľmi dôležitou témou. Viem, že na vašom výbore veľa venujete e, aj času e, diskusiám od prechodu lineárneho k obehovému typu hospodárstva, takže treba zohľadňovať všetky tieto oblasti v našej priemyselnej stratégii, na ktorej pracujeme. Chcel by som sa pozostaviť pri nasledujúcich bodách, takže e, plán verejných aj súkromných investícií, e, ktorý si to vyžaduje, e, musí zodpovedať tým výzvam, pre ktorými stojíme, ktoré treba zdolať. Viete, že sme E, navrhli vytvorenie fondu pre, spravodlivý, e, pre spravodlivú tranzíciu, aby sme sprevádzali regióny, ktoré sa e, silno opierajú o uhlie, aby dokázali prekonať toto prechodné obdobie, ktoré ich čaká. Dôležitá to bude súčinnosť aj Európskeho parlamentu v tejto oblasti. No a súčasťou našej komunikácie ohľadom e, e, zeleného e, dílu boli aj čísla. Naozaj to nejde o miliardy, ide tu skôr desiatky miliard, takže je tu naozaj o dôležité sumy verejných prostriedkov, ale aj súkromných. A to je súčasťou našej ambície. Uvedomujeme si, vlastne rozsah týchto sum, ktoré e, je potrebné e, v tejto súvislosti zmobilizovať. Treba teda investovať na viacerých úrovniach európskej, národnej, regionálnej. Treba investovať do technológií, do priemyselných modelov, ktoré umožňujú Európe e, suverenitu v oblasti zelených technológií. Takisto sa chceme zaoberať schopnosťou mobilizovať verejné trhy. Ja som e, strávil e, na tomto veľa času. Je to dôležitá e, súčasť európskeho HDP. Budeme tu musieť pouvažovať nad týmto. Treba zmeniť v tejto veci, čo to, lebo členské štáty niekedy pomalšie konajú v tejto oblasti. No a pokiaľ ide o patenty, eh, hovorí sa často, že e- Európa eh, nie je dostatočne rýchla, nechybe sa dostatočne rýchlo, že nie je tu dostatočný počet zelených patentov. Počúvam ale treba to naozaj zdôrazniť. Európa je momentálne lídrom, máme najväčší e, e, počet e, patentov na svete, potom USA, potom Japonsko, potom Čína. Nasledujeme, takže my chceme pokračovať v tomto trende. A to je niečo, čo je veľmi dôležité pre hospodárskú súčasť do budúcnosti či už sú naše podniky veľké alebo malé. Dôležité je takisto uvažovať aj nad našim prísokom, e, pokiaľ ide o strategické hodnotové reťazce. Súčasťou tejto tranzície e, musí byť, že sa budeme zabrať celým týmto reťazcom od jeho začiatku až po koniec. Dôležité sú tu e, technológie, ktoré umožnia Európe prejsť takúto transformáciou. Treba na to využiť všetky prostriedky, ktoré budeme mať v dispozícii, už som spomenul verejno-súkromné partnerstva, ale čoraz viac e, treba zdôrazňovať aj e, projekty v európskom e, záujme. Už sme tu videli prvý príklad v oblasti batérií, ale sú tu aj ďalšie oblasti, kde by som bol rád, keby sme sa posunuli ďalej, ako napríklad vodík. A bol by som rád, keby aj teda v stavebných fondoch sme sa dopracovali ďalej. No a teda v tomto kontexte je dôležité tiež aj zrevidovať naše eh, pravidla týkajúce sa hospodárskej súťaže. Treba ich adaptovať eh, digitálnej eh, ére, geostrategickým danostiam, zelenej dohode, toto e, všetko by nás teda matlo viesť tomu, že prehodnotíme všetky e, politiky Európskej únie aj e, politiku hospodárskej súťaže. Druhá oblasť, o ktorej by som chcel s vami diskutovať, je obehové hospodárstvo. To je veľmi významné. Naozaj budeme pracovať mnohí z vás pracujú na tento téme, takže chceme spolu s vami pracovať na tejto oblasti. Je to jednoduché, čím e, väčší e, podiel takého, takéto obehovosti tu zabezpečím vo všetkých sférach hospodárstva. E, dôležité, tým lepšie bude. Dôležitá je vlastne trvanlivosť všetkých produktov. Dôležité je, aby toto bolo mm, pevnou súčasťou našej priemyselnej politiky, životný cyklus produktov, Eh, už od dodania surovín až po transformovanie eh, odpadov na nové zdroje. S tým súvisí. Takže eh, odpadové hospodárstvo je tu veľmi dôležité, môže značne prispieť k bezpečnosti dodávok v súvislosti s našou suverenitou. Keď sa dnes pozrieme na čísla, Vyplýva z nich, že naše ambície musia byť e, vysoké, musíme sa snažiť o vyšší e, podiel recyklovania. Uvediem im príklad. Posledný e, balíček o ekodizajne komisie môže znížiť energetickú spotrebu o 70 teravátov do roku 2030 to je ekvivalent krajiny ako Dánsko, takže hovoríme tu naozaj o e, silnom vplyve. No a treťou oblasťou našich e, úvah e, sú sociálne kompetencie. Máme tu vynikajúcu spoluprácu s Nikolasom Šmitom a generálnym riaditeľstvami, ktoré pod ňu spadajú. Je to veľká výzva, musíme e, občanov sprevádzať. E, Je tu o dôležité zmeny, ktorým budeme e, čeliť. Občania tejto súvislosti majú naozaj veľké obavy. Treba, treba ich sprevádzať, treba sa zaberať sociálnou oblasťou, zabezpečiť aby tá pracovná sila bola kvalifikovaná, zabezpečiť, aké budú potrebné kompetencie v budúcnosti na trhu práce, Treba spolupracovať aj s akademickou oblasťou v tejto sfére. A v tejto oblasti už e, bolo odvedeného veľa e, práce. Treba, aby e, sme sa viac sústredili na regionálnu úroveň, aby vlastne rozhodnutia sprevádzali aj rôzne sprievodné kroky týkajúce sa financovania, preškolovania občanov a podobne. A jedným slovom teda e, chceme toto všetko zohľadňovať a chceme e, toto, e, aby toto všetko bolo súčasťou tohto obdobia transformácie. Kladú na mnoho otázok súvisiacich s financovaním, s otázkou hospodárskej súťaže, konkurencii. Budeme samozrejme čeliť, je to súčasťou reality našich podnikov Mnohé podniky eh, hovoria, že momentálne teda eh, nemôžu súperiť za rovnakých eh, podmienok. A tuto budeme opäť potrebovať parlament, keď budeme hovoriť o mechanizmoch úpravy na hraniciach tejto uhlíkovej, tohto uhlíkového cla. Pôjde tam o, vlastne prispôsobenie sa tomu, aby produkty a služby, ktoré eh, dovážame, ktoré nespadajú po také prísne environmentálne eh, normy, sme eh, takto podrobili takéto, takémuto uhlíkovému clu. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá téma. Ja dúfam, že parlament nás teda v tomto podporí, ale myslím si, že vy, pán predseda, zdieľate túto našu víziu. Ešte by som chcel doplniť pár aspektov, ak dovolíte. Eh, sektorálnej eh, oblasti. Stručne by som chcel hovoriť o digitálnej sfére, o chémii, o automobilovom priemysle, eh, energetickej autarchii. Takže najprv digitálna oblasť, je to veľmi dôležitá sféra, ktorá úplne mení náš spôsob, ako žijeme, ako sa zabávame, mení nás v sociálnej oblasti e, umelá inteligencia, 5G a všetky tieto ďalšie e, zmeny a nové technológie e, samozrejme hlboko transformujú aj náš spôsob, ako pracujeme a mali by nám pomáhať realizovať tento prechod smerom k zelenému hospodárstvu. Eh, odhaduje sa, že o 15 eh, by také technológie nám mohli eh, pomôcť prispieť ke zníženiu emisí. No a potom tento digitálny sektor by nám mal tiež pomôcť zlepšiť výkonnosť dôležitých e, sektorov, pokiaľ ide o e, emisie CO2. My sa naozaj budeme venovať tejto otázke. Treba e, vyvíjať technológie také, ktoré by viedli naozaj k uhlíkovo neutrálnej doprave 2% emisí CO2 spadajú na letectvo. Nie je to málo, treba naozaj sa venovať tejto oblasti. Treba, možno bude potrebné stanoviť štandardy, ak to bude potrebné, urobíme tak. Treba naozaj si všetko eh, preštudovať do detajlov. keď používate toto, tak treba si uvedomovať, že aj e, tu e, sa generujú e, emisie CO2. Ľudia si to nie vždy uvedomujú. Potom aj ďalší sektor je chemický priemysel. Isté, že chemické látky sú potrebné v našom dennodennom živote aj v technológiách, na to často zabúdame, na okrem iného aj v batériách. A aj tento sektor musí prispieť k nášmu cieľu uhlíkovej neutrality. Je treba to povedať, Európa má najpokrokovejšiu legislatívu, čo sa týka prístupu ku chemikáliám. Je to dôležité preto, eh, že vďaka tomu zaistíme hladké fungovanie vnútorného trhu s využitím inovácií, konkurenceschopnosti a zároveň chránime životné prostredie pred možnými rizikami nebezpečných chemických látok. Ale ste, že je možné postupovať ešte efektívnejšie eh, vo všetkých cieľoch, ktoré sú pre nás dôležité. A preto sme preskúmali pretože je potrebné prepracovať e, e, právny rámec, aby sme jasnejšie postupovali, aby bolo jednoduchšie pravidla dodržiavať a tiež, aby sa upriemila pozornosť aj na témy, ktoré sa týkajú um, endokrinných disruptorov okrem iného. Sme vystavení e, čoraz živšie medzinárodnej konkurencii a musíme byť schopní motivovať iné krajiny, aby aj oni konali ambiciozne, čo sa týka prístupu k chemikáliám. Teda musíme povzbudzovať e, zodpovedný prístup k chemickému priemyslu, ktorý bude konkurenceschopný, aby bolo možné naplniť všetky vytýčené ciele a predovšetkým požadovať dodržiavanie tých istých noriem v oblasti bezpečnosti e, chemických látok pri dovážených tovaroch. Ďalej, ďalšia oblasť, o ktorej sa veľa hovorí, a to právom je to sektor automobilového priemyslu, ten je kľúčový pre Európu pre európsky priemysel, pre našu konkurenceschopnosť. Je to sektor, v ktorom sme lídrami, máme tu veľké priemyselné skupiny, ale tak ako všetci vieme, tento sektor je poznačený e, obrovskými zmenami. Európsky parlament napokon pomohol odhaliť aféru Dieselgate. To bol významný moment. Preto chcem povedať veľmi jasne, že musíme sa posunúť e, čo najďalej aj vo veciach, ktoré sa týkajú Dieselgateu. Ďalej, ekologická transformácia k čistým vozidlám, k prepojeným vozidlám, ktoré budú tiež e, autonómne. A to si vyžaduje podporu všetkým aktérom, aby zmenili svoj model. Je to úsilie, ktoré potrvá krátkodobo, strednodobo, ale aj dlhodobo. Nepodarí sa to okamžite. E, pôjde o dosť rázne opatrenia, eh, ktoré narúšia fungovanie tohto sektora. Bude potrebné taktiež eh, tento sektor sprevádzať, poskytnúť im podporu. A budeme sa musieť eh, tiež zamerať na sociálne aspekty týchto opatrení. Máme k dispozícii obrovské možnosti aj technológie, nielen digitálne, aj čo sa týka batérií, nič proti digitálnym možnostiam proti batériám. 80 eh, výskumu sa eh, orientuje práve týmto smerom, eh, ale ak sa všetko posunie na túto úroveň, tak to pokrie 40-50 našej spotreby elektrickej energie. Toto všetko teda vieme, teraz musíme to nejako posunúť do praxe. Musí to zapadnúť eh, do cieľov v rámci ekologického dohovoru, aj čo sa týka, dajme tomu, norím oblasti emisí. Ako viete, venujem sa aj novým štardárom Euro 7. To v roku 2021 predložíme, aby sa znížili emisie. Ako viete, to sa podpisuje dosť výrazne na eh, miere emisí, ktoré sú nepripustné v našich mestách. A my sa chceme držať eh, tejto novej normy Euro 7 a tým pádom sa stanovia pravidlá aj pre e, e, jemné častice v kontexte emisí. Tiež chceme e, budovať primeranú infraštruktúru, napríklad čo sa týka využívania elektrických vozidiel, chceme znížiť závislosť od kľúčových technológií, nielen čo sa týka litiových batérií, ale taktiež od vodíka. Toto všetko zapadá aj do celej širšej škály nástrojov, ktoré chceme využiť. K vodíku som sa už vyjadril. Budem sa snažiť presadzovať túto možnosť. To je vysoko relevantné pre, dajme tomu, hromadnú dopravu okrem iného a tiež je dôležité, aby sa aj spotrebiteľ posunul k modelu čistej formy vozidiel za dostupné ceny, dajme tomu k modelom spoločného využívania vozidiel, to súvisí s vytváraním platformiem, teda to postihne vlastne celý sektor. Tiež musíme eh, si uzrejmiť, aké pravidlá platia. Musíme od 1. septembra už eh, stanoviť jasné výsady Európskej komisie v tomto smere v oblasti dohľadu nad trhom. Tiež chceme eh, poskytnúť praktické riešenie, čo sa týka požiadaviek, aby sa ne trieštil trh a tiež, aby táto transformácia prebehla čo najrychlejšie. To je všetko, pán predseda. Trošku som prekročil rečnícky čas, ktorý ste mi vyčlenili. E, ospravedlňujem sa teraz. Veľmi rád príjmem otázky. Ďakujeme. I give the floor to the coordinators of uh, tak ako zvyčajne dáme najskôr slovo koordinátorom. Ako prvý za EPP dostane slovo Peter Lize na dve minúty, prosím, každý z vás, kolegovia. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, pán komisár. Ja sa vyjadrím po nemecky, nie vzhľadom na Brexit, ale vzhľadom na to, že tu máme vynikajúcich tlmočníkov a je našim zvykom, že hovoríme svojim materickým jazykom. Ďakujem pekne, pán komisár, za vaše jasné vyjadrenia aby sme sa snažili životné prostredie a priemysel e, zosúľadiť. Mám veľmi konkrétne otázky, dve. Poprvé, e, pomoc. E, spomenuli ste to, dajme tomu, ak chceme podporovať produkciu ocele alebo chemických látok bez emisí CO2, to si zrejme bude vyžadovať nasadenie prostriedkov členských štátov, tak aby podniky boli schopné prejsť touto transformáciou. Budete za to, aby Európska komisia speak English, but stop the clock, please. <laughs> Does it work or not? So we have translation now. Should I start again or? So I start again. Mm, ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Ähm, Sie haben zu Recht gesagt, dass es Ďakujem pekne ešte raz, pán komisár. Povedali ste správne, že našim cieľom musí byť podporovať priemysel, pracovné miesta a zosúľadiť to s ekológiou. Teda mám dve otázky. Poprvé, eh, otázka pomoci, štátnej pomoci. Aj keď ste to načrtli, zaujímalo by ma to konkrétnejšie. V prípade, že firma, dajme tomu, chce investovať eh, do produkcie ocele bez emisí CO2 alebo do produkcie chemických látok bez emisí CO2, to si bude vyžadovať podporu aj z národných rozpočtov. Eh, Budete teda bojovať za to, aby sa to nevnímalo ako nepovolená štátna pomoc. Ďalšia otázka eh, sa týka legislatívy v oblasti chemických látok. Máme tu zaujímavý stav eh, a síce, že priemysel aj ekologické združenia masívne bojujú za to, aby legislatíva v oblasti chemikálií aj po Brexite naďalej zhrňala aj Veľkú Britániu. To znamená, že európska legislatíva v tejto oblasti je zrejme lepšia, ako jej poveste. Komisia, myslím, že vo mnohých prípadoch veci správne vyvážila. Niekedy e, je tu rozpor medzi obehovou ekonomikou a cieľom e, ostraniť všetky škodliviny čo najskôr. Ak sú ešte v škodlivinách nejaké zvyšky, tak e, to neprinesie prínos aj dajme tomu CO2 alebo v prípade olova. Komisia, myslím, že našla vhodné riešenie, ako chrániť životné prostredie a zdravie, ale zároveň nezaťažovať príliš ekonomiku a nemotivovať tým e, firmy, aby presúvali výrobu e, do tretich krajín. Teda chcem sa opýtať, či toto e, uvážené počínanie predchádzajúcej komisie či naďalej bude pretrvávať v prípade týchto škodlivých látok. Ďakujem. Thank you for SND, Jutta Ďakujeme eh, za SAD Jutta Gutteland. Ďakujem, pán komisár. Ja sa vyjadrím po anglicky, eh, aj tak trošku zo sentimentálnych dôvodov, týždeň po Brexite. Eh, chcela by som najskôr oceniť váš prístup v tom, že sa tak veľmi zameriavate na ekologický dohovor a tiež na to, že je dôležité podporovať čisté vozidlá a tiež akú úlohu to bude zohrávať v kontexte ekologického dohovoru, aby sme sa sústredili na štandardy. A teraz ste spomenuli aj novú normu Euro 7, ďalej elektrifikáciu a to naozaj by som chcela oceniť vo vašom prístupe. Ale chcela by som poprosiť trošku konkrétnejšie vyjadrenie, pretože podľa mňa, čo sa týka elektrifikácie, je dôležité mať k dispozícii dostatočnú štruktúru, pardon, infraštruktúru. Myslím, že to bude vyžadovať obrovské investície. Musíme e, podporovať elektrifikáciu nielen čo sa týka nabíjania vozidiel, ale tiež e, e, infraštruktúry na cestách, ďalej pre nákladné vozidlá, kamióny. Musíte pokryť celý tento systém aby musíte spolupracovať s ostatnými komisármi z kolegia, aby naozaj vznikla táto infraštruktúra, aby toto vaše úsilie prinieslo výsledky. A ďalšia otázka, to sa týka chemikálií. Aj k tomu ste sa vyjadrili, aj to ma tiež Spomenuli ste endokrinné disruptory, ale ešte stále platia odlišné štandardy. Keď dajme tomu sa pozrieme na vozidlá, kozmetiku, hračky a nechráni to našich občanov dostatočne. Vy ste jeden z významných komisárov, ktorí sa môžu angažovať tejto veci a presadiť lepšiu harmonizáciu. Myslím, že pre fungovanie vnútorného trhu je dôležité, aby boli čo najbližšie si navzájom pravidlá medzi sektormi, tak aby to nebolo prísnejšie v jednom sektore ako v inom. Teda je treba vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých. Viac menej. Chcem sa teda opýtať, čo chcete urobiť preto, aby sme presadili to, že endokrinné disruptory, že sa táto problematika posunie rýchlejšie ako doteraz. Ja totiž to zatiaľ nevidím. Ehm, Všetko to postupuje veľmi pomaly. Až do roku 2023 vlastne nemáte naplánované žiadne konkrétne kroky v tejto veci. Teda na tieto dve veci sa chcem opýtať. Ďakujem. Ďakujeme eh, za Rieniu Nilstolvalc. Ďakujem. Ďakujeme pán komisár vám za to, že ste medzi nás prišli. V sobotu som navštívil FOSDEM. Neviem, nakoľko poznáte Projekt FOSDEM v Bruseli už funguje 20 rokov. Je tam zhruba 10 až 15 tisíc mladých ľudí, ktorých zaujíma programovanie. Najzaražujúcejšie je na tejto 20-ročnej inštitúcii, ktorá funguje v rámci univerzity ULB, tej frankofónnej univerzity, je vlastne, že vôbec si neuvedomíte, že ste uprostred hlavného mesta Európskej únie. Nikde nie je žiadny symbol komisie, parlamentu a čokoľvek iné podobné. Ale toto sú pritom mladí ľudia, ktorí by nám mohli pomôcť. To sú ľudia, ktorých potrebujeme a ktorých si možno odkúpia americké firmy, ak nezakročíme my skôr. Podľa e, čísel GitHubu 90 všetkých projektov v oblasti IT funguje na báze open source. Ja mám e, názvy, teda pardon, mená dvoch organizačných výborov. Veľmi rád e, vám sprostredkujem kontakty alebo moje priezvisko je dosť veľkým lákadlom pre týchto mladých ľudí. E, ďalej, hovorili ste o paradigmách, o zmene paradigmy. V posledných dvoch týždňoch čítam e, opäť raz knihu Štády hospodárskeho rastu. Autor totiž poukazuje na to, že keď dochádza k zmenám v hospodárskom raste, jeden sektor priemyslu má pôsobnosti zmenu paradigmy. Preto ma zaujíma, nakoľko sa vykonáva strategické úsilie v komisii, aby sme stavili naozaj na toho správneho konia. Ďakujem. Ďakujeme. E, teraz za ide Arlia Beňo. Monsieur le commissaire. Pán komisár. Činnosť komisie v oblasti vnútorného trhu úzko súvisí s požiadavkami v oblasti životného prostredia v oblasti životného prostredia e, sa chystáte regulovať dovoz do EÚ a nie konať vo váku. Je na jednej strane treba oceniť úsilie komisie, čo sa týka ekodizajnu, ale na druhej strane tým, že e, sa vlastne podrobíte e, dogmám voľného obchodu, sa vlastne sami poškodíte. Mm, toto obmedzenie dovozu sa bude týkať výrobkov, ktoré sú spojené s obrovskou spotrebou energie. E, sú to preto výrobky, ktoré sú poznačené e, automatickým naprogramovaným e, zastarávaním výrobkov. Ak by sme podporili Európu národných štátov, bolo by to priaznivejšie. Tým pádom by sme dokázali efektívnejšie reagovať na požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia. Čo sa týka emisí v oblasti automobilového priemyslu, môžete sa spolahnúť na to, že my budeme pozorne dohľadať na krokmi komisie v tejto veci. Myslím, že podporujeme E, vývoj motora, ktorý bude mať čo najmenší dopad na e, životné prostredie, ale nie sme ochotní akceptovať, aby e, európske normy vznútené z hora, aby mali dopad na naše sektory a taktiež na našich občanov, ktorí sú odkazaní na automobily, v snahe by sa prepravili, dajme tomu do práce a podobne. Tiež odmietame nové formy daní, ktoré zaťažia našich občanov v regiónoch. Skutočná výzva spočíva v dekarbonizácii námornej dopravy, Um, pritom v súčasnosti je to úplne vyňaté zo všetkých fóriem kontroly. Váš ideologický prístup je preto úplne jasný. V dotazníku, ktorý ste predložili, uvádzate, pán komisár, že budete odolávať všetkým snahám o protekcionizmu zo strany európskych členských štátov. A potom ste citovali na Moneta, ktorý sa vyjadril naše národné štáty sú príliš malé na to, aby boli schopné konkurovať veľkým štátom tohto sveta, ale tie veľké štáty tohto sveta sú všetky protekcionistické. Teda vy vlastne sa uberáte úplne opačným smerom a chcete trestať národný priemysel, chcete ho vystaviť nekalé hospodárskej súťaži tým, že ich e, odmietate spojiť s protekcionizmom a tiež sa e, zaťaží daňovník novými druhmi daní a poplatkov. Ďakujem pekne. Janik Žado zo Zelených. Ďakujem, pán komisár. Spomenuli ste, že máte snahu meniť naše pravidlá verejného obstarávania. E, Teší ma, že ste to naznačili takúto iniciatívu, ale chcem sa vyjadriť konkrétne k automobilovému priemyslu. Pripomenuli ste nám náš cieľ e, uhlíkovej neutrality a veľmi ste, mm, že ste to popísali celé, teda jednak normy, ktoré sa týkajú emisí CO2 uvozidiel, teda normy euro. Tie treba posilniť, ale viete, nakoľko tieto normy e, sú nedostatočné. Teda tie škandály spájené s Euro 5, Euro 6 e, sú nadalej neuzavreté. Ja som sa venoval otázke e, emisie CO2 u vozidiel od roku 2008. V roku 2008 a by priemysel tvrdil, že už sa toho nedá urobiť veľa. Spustili veľké vozidla 4x4, potom sa začali vyrábať ešte väčšie vozidla E, vidíme, že sa vlastne nám mení prostredie. Dokonca v niektorých mestách zvažujú zákaz niektorých vozidiel, dajme tomu vozidiel na tvý pohon. Teda toto všetko sa oberá správnym smerom, ale nedáva nám to dostatočné výhľadky do budúcna. Ak chceme naozaj uhlíkovú neutralitu do roku 2050 najneskôr, tak vieme, že musíme upustiť od tepelného motora sú niektoré štáty, ktoré ohlasujú eh, termín 2040, čo sa týka uhlíkovej neutrality a chcú zaviesť legislatívu, ktorá sa týka odstavenia motorov na teplný pohon. Vieme, že pravidlá vnútorného trhu môžu zabraniť niektorým štátom prijať takúto legislatívu. Preto pre nás je dôležité, aby sa vytvoril taký rámec na úrovni EÚ, ktorý zavedie odstavenie týchto motorov skôr do roku 2035 a to si bude vyžadovať, aby ste sa vy, pán komisár, v tomto angažovali, aby to nebolo len DG pre klímu, ale aby sa upravili pravidlá na vnútornom trhu, teda všetko, čo súvisí s odstavením týchto druhov motorov. Pripomeniem koncept a síce, e, že sme teraz vo chvíli Pearl Harbor. Pred momentom Pearl Harbor mali sme automobilový priemysel v Amerike, ktorý fungoval v prospech vnútorného trhu a potom po udalostiach v Pearl Harbor sa zásadne zmenil celý americký priemysel bez toho, aby sa ohrozila zamestnanosť, demokracia alebo práva pracujúcich. Preto vás chcem vyzvať, aby ste sa angažovali za odstavenie týchto zastaralých motorov v Európe, a tiež, aby sa zmenili pravidla vnútorného trhu, aby sme mohli posúvať o mnoho rýchlejšie, zachrániť pracovné miesta a zachrániť aj priemysel. Ďakujem. Ďakujeme Aleksandr Bondra, ECR. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Som tu za konzervatívcov. To je Polsko, Taliansko, Česká republika. To sú krajiny s vysoko energeticky intenzívnym priemyslom. Takže niekoľko poznámok. Najprv na oceliarský priemysel, pred ktorým momentálne stojí veľa víziev, e, vysoké ceny súrovín, oveľa vyššie náklady na výrobu, uhlíkovú výrobu ako v iných krajinách. A keď si zobereme tento vývoj, tak to všetko ohrozuje existenciu európskeho oceliarstva. Takže čo komisia plánuje, ako vyriešiť tieto problémy na domácej pôde, ako aj na viacstranej úrovni? Dokonca je tu v prílohe návrh e, nulovo-uhlíkového oceliarského procesu do roku 2030 Takže toto by ste mohli vysvetliť. A po druhé, tá ocel, ktorú by sme potrebovali na elektrické kraje, autá, veterné mlyny a vojenské účely a rozpory s Čínou môžu privie, prispieť k medzinárodnému napätiu. Takže obrana bez ocele je nemožná. A napokon mnohí z nás nedokážu prežiť ja, e, túto energetickú transformáciu bez jadrovej energie. A ako viete, tu medzi nami máme aj delegácie, ktoré sú protijadrové. Takže budeme potrebovať štátnu pomoc a tu by som chcel aj vyjasniť otázku štátnej pomoci v, v súvislosti s jadrom. To je to isté, čo povedal Peter pri chemických látkach a podobne. <laughs> okay. Should have, should have maybe. Uh, Nicolas for, for, for the, the GUE. Nikola za prosím. Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu, pán komisár. Mám výhrady k tomu, ako môže prebehnúť e, pravodlivý prechod pri súčasných pravidlách. V Írsku máme veľké rašeliniska, ktoré sa využívajú a ťažia na to, aby sme mali zdroje pre energiu. A do roku 2023 sa má toto e, odvetvie úplne ukončiť a írska vláda má dva projekty, ktorá by zabezpečila, ktoré by zabezpečili prácu tým, ktorí pracujú na rašeliniskách. Prvé je rehabilitácia, rešta, reštaurovanie, oživenie Midlands v Írsku. A je dobrá šanca, že ľudia, ktorí pracovali v rašelinovom priemysle, sa dokážu prispôsobiť tejto práci potrebujeme aj nové pravidlo, lebo aj tu je konkurencia. Írská vláda oznámila aj plány na preškolenie e, pracovníkov, ktorí výkon na prácu, ktorú nikdy nerobili, bude veľmi ťažké. Vieme, že preškolenie starších ľudí je veľmi náročné a vzhľadom na pravidla verejného obstarávania, aj ak sa preškolia na to, aby dokázali pracovať v iných odvetiach, napríklad v stavebníctve. Je to veľká výzva, takže je možné, že títo pracovníci sa jednoducho nedostanú do novej práce, pretože budú platiť pravidla verejného obstarávania a štátnej pomoci. Ak si zobereme írske Midlands a chceme spravodlivý prechod, Možno budeme potrebovať iné pravidlá, pretože ak by malo platiť všetko rovnako, bude to veľký problém. Ekologická dohoda hovorí, že do roku 2021 budú usmernenia revidované, aby sa dosiahli ciele politiky zelenej dohody. Ako chcete revidovať tieto pravidla, pán komisár? a ako budete riešiť obavy, ktoré mám ja, ako aj ovplyvnení írsky pracovníci. So, uh, for, uh, 10, Teraz by som dal slovo komisárovi na odpoveď 10-12 minút a potom začneme druhé kolo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Uh, koordinátorom za ich otázky. Začnem otázkou pána Petra Lízeho. Takže jasne vám poviem, že toto som mal na mysli, keď som hovoril o revidovaní eh, pravidel týkajúcich sa eh, konkurencie a hospodárskej súťaže. Treba tu zohľadniť takéto zelené kritéria. Úplne určite. Ja s kolegňou Vestagerovou som o tom e, diskutoval. Chceme v rámci e, kolegia teda e, prepracovať tieto pravidlá ako celok. K ďalšej, trošku technickejšej otázke, kde spomínate chemické produkty, ktoré sú integrované do plastov. Ak som správne pochopil, vzťahujete sa aj na olovo, sú určite dôležité ciele. Pripomínam, že e, bývalá komisia indikovala obmedzenie e, obsahu olova v plastoch, e, vzťahuje sa na to REACH, súvisí to s ochranou životného prostredia a zdravia. Je dôležité sa takto popasovať s našimi dedičstvami z minulosti. Znamená to, že plasty s väčšou koncentráciou olova, pokiaľ pôjde o e, recyklovanie, mohli by sme mať 27 e, e, vlastne tón olova, keby sme to začali recyklovať, ktoré by sme takto získali na našom kontinente. Takže je to dôležité. A lopta v tejto oblasti je, myslím, teraz na strane parlamentu. Budeme teraz sledovať ďalší vývoj. Ďalšia otázka, myslím, pani Gutland. Vy ste hovorili o elektrifikácii, potrebnej infraštruktúre, e, ktorú treba rozšíriť. O tom sme už veľa hovorili na kolegiu aj s kolegom Timmermansom. Ani jeden z nás tu e, vlastne nekoná osamotenie. Je to veľmi dôležitá téma, netreba e, sa, e, si to skrývať. Tu pôjde naozaj o obrovské sumy, miliardy Dôležité tu budú e, hlavne e, súkromno-verejné partnerstva, ale je to určite oblasť, e, kde budeme musieť klásť veľký dôraz, ak chceme docieliť naše ciele. Takže zdieľam vašu analýzu a ubezpečujem vás, že na tom pracujeme, diskutujeme o tom, ako zmobilizovať nielen teda komisie a členské štáty, ale všetci aktéry, ako zmobilizovať potrebné zdroje. Dôležité je to, čo ste povedali um, ehm, osamotene nič nezvládneme, jednotlivo nič nezvládneme. Um, pokiaľ ide o normy, áno, je potreba ich harmonizovať. To je cieľ, ktorý sledujeme. Rič tu má svoje prínosy, už som to spomenul. Treba zohľadňovať aj tie jednotlivé sektorové eh, špecificity. Našim cieľom je kráčať e, v záujme trhu e, smerom čoraz väčšej harmonizácii. E, tretiu otázku položil pán Torvalds. S veľkým zaujímavom som si vypočul to, čo ste hovorili o tomto projekte Fosten. Hovorili ste o open source, to je vynikajúci projekt. Ja osobne takéto eh, veci podporujem, ide to dobrým smerom. A môžem vám povedať už teraz, že keď som sa vašich eh, úst dozvedel, že aj keď je to Bruseli, nejako eh, sa tam neodkazuje na toto miesto, kde sa nachádzame, to je dosť symbolické. Už teraz môžete ohlásiť organizátorom, že keď ma eh, pozvu, ja sa rád zúčastním budúci rok. Myslím si, že veľa firiem eh, by zaujali tieto projekty, takže určite môžete ohlásiť záujem mňa aj môjho kabinetu o eh, toto. Ja si myslím, že tam vôbec nie je ani veľká vzdialenosť s eh, teda, určitými firmami, ktoré aj dobre poznáte. Spomenuli ste takisto jedno z mojich obľúbených autorov. Túto publikáciu veľmi dobre poznám. Aké nejakú evolúciu staviť. E, tu si treba e, vlastne sa zaoberať e, tým technologickým, tým technologickými zmenami. Samozrejme sú tu obrovské digitálne zmeny, ktoré všetko ovplyvňujú, ovplyvňujú spôsob našej produkcie. Súvisí to aj s novými hospodárskymi pravidlami. Mnohí ekonómovia aj vyhrali Nobelové ceny a tým, že skúmali tieto prepojenia. Táto nová realita bude oveľa nemateriálnejšia. A ďalšia oblasť, ktorá ma veľmi zaujíma, je úroveň zadlženia, ktorá e, sa stáva neudržateľnou na úrovni krajín aj kontinentov. Tomu, tomu sa venujem veľkým záujmom pretože ak by sme eh, dosiahli príliš veľké miery zadlženosti, môže to mať veľký eh, vplyv na morálku jednotlivých aktérov, domácnosti. Trošku sa vzdialujeme eh, teraz od oblasti pôsobenia vášho výboru, ale všetko so všetkým súvisí. Zadlženie to je niečo, čo tu nechávame pre naše deti, čo nechávame do budúcnosti ale dôležitá je aj teda táto, tento dlh, ktorý nechávame do budúcnosti a teda stav našej planéty. Takže je dôležité, aby e, sme sa zaobrali aj týmto, že máme aj morálnu zodpovednosť e, vyhnúť sa e, tu negatívnemu a takáto je naša úloha. Okrem teda ekonomických povinností e, musíme vytvoriť pravidla, ktoré by e, zabezpečili, aby sme správne ošetrili takúto našu, takýto náš dlh voči budúcnosti, aby sme tu nenechali nepríjemné e, dedičstvo pre budúce generácie. Nasleduje teraz, ak sa nemýlim, otázka pani Beňu. Pochopil som, e, čo myslíte vašou odpovedou, všetky aspekty. Niektoré e, body zdieľam, niektoré možno trochu menej. To, čo e, zdieľam, programované zastarávanie výrobkov. To je súčasťou témy, keď diskutujeme o obehovom hospodárstve. Ehm, toho, čo sa deje na našich hraniciach. Už som hovoril o tomto mechanizme prispôsobenia sa ehm, ehm, zmenám o zavedení tejto, tohto uhlíkového cla, ktoré hm, to bude veľmi dôležité, aby sme zabránili, že tu dôjde k nejakému negatívnemu dopadu na európsky priemysel, takže sme citliví na túto oblasť, na túto tému, nezabudname na to. Dopad na občanov samozrejme musíme e, sprevádzať všetky e, oblasti našich území. Nemôžeme akceptovať, že určití občania budú platiť za tieto zmeny. To je neakceptovateľné. Preto máme e, veľké ambície v súvislosti s zeleným dílom, ktoré sa práve tomu venujú. Pokiaľ ide o liberálne dogmy, Myslím, že ste videli, že tu došlo k zmene. Povedal som to. Európa musí byť eh, teraz čoraz suverenejšia v určitých oblastiach, eh, v oblasti kľúčových technológií, ale aj eh, v oblasti kritických zdrojov, kritických surovín. Týka sa to dôležitých surovín ako vzácných zemín a podobne dôležité je aby sme možno hľadali aj v Európe. Doteraz to možno nebolo také dôležité, lebo tu boli disponibility mimo e, územia nášho kontinentu. Rozhodli sme sa tiež, že, budeme, že potrebujeme konkrétnejšie pravidlá, e, ktoré by boli prínosné pre náš vnútorný trh. A tieto pravidlá, napríklad pre 5G, sme indikovali celkom jasne, budeme pokračovať aj ostatnými sektormi musia byť naozaj e, veľmi jasné, tak aby tí, ktorí e, budú chcieť prispieť, aby mohli prispieť, ale museli rešpektovať pritom naše pravidla a nie pravidla, ktoré si stanovujú oni. Pán Žado. Položili ste otázku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 E, musím vám jasne povedať, mojim cieľom, myslím, e, že ho zdieľate, je, aby sme tu mali e, napokon automobily s nulovými emisiami. Ja to hovorím jasne ako komisár, ktorý je zodpovedný za tento sektor. Toto je môj cieľ. Vy ste stanovili ako cieľ emisiu čo, čo, teda najmenej znečistujúcich častíc. Chápem, sme v období prechodu Treba zabezpečiť, aby tento cieľ bol akceptovateľný všade. Už sú členské štáty, ako viete, ktoré ohlásili ochotu napríklad zakázať starodizlové e, auta Holandsko, Írsko napríklad e, Hovoríme tu o horizonte 2030-2040. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá iniciatíva. E, ja to všetko vnímam e, pozitívne. Budem sa snažiť samozrejme sprevádzať e, tieto zmeny, ale samozrejme musím dbať aj na to, že sa tu musia uplatňovať princípy jednotného trhu. Takto treba teda pristupovať, vyvažovať tieto prvky navzájom ak tu e, bude k určitým často, ťažkostiam. Dúfam, že aj s vašou pomocou sa nám podarí ich odstraňovať. Čím nás bude viac, tým ľahšie budeme dosahovať ciele, ktoré ste spomenuli. V každom prípade, už som povedal, e, bezemisné automobily, to je naša ambícia. Pán Vondra, Goceli čo samozrejme je e, strategická e, súrovina pre mnoho e, priemyselných odvetví. Vy ste to sami pripomenuli aj pre auto, mobilový. Spomenuli ste takisto, že oceliarstvo je veľmi dôležité napríklad pre obranu. Budeme snažiť urobiť všetko, aby sme ochránili tento priemysel v Európe. Keď sme medzi sebou diskutovali o mechanizme prispôsobenia sa E, teda mechanizme e, tejto e, uhlíkovej dane, uhlíkového cla na hranici. Diskutovali sme práve o oceli. Určite už sme na to mysleli, čo ste spomenuli a rozmýšľa sa nad riešeniami. Treba ale povedať, že Máme e, tu e, vlastne výhodu technologických inovácií na strane našej produkcie, to určite je dobré, ale treba e, samozrejme aj už tie sprievodné opatrenia, mechanizmy podpory, štát, máme na to štátov, máme na to nástroje, budeme ich určite uplatňovať, ak to bude potrebné. Ale to je téma, musím povedať, o ktorej sa už explicitne diskutovalo na kolegiu Myslím, že tu potom bola otázka z úst pána Balasa. Zdá sa mi, že som to pochopil takže ste asi z Írska. Kladol som si otázku, nešlo o akcent, ale teda tú špecifickú e, otázku z ktorú ste kladli. Musím povedať, že toto presne je prípad, kde budeme e, potrebovať sprievodné opatrenia smerom k spravodlivému e, e, spravodlivej transformácii. Jednu vec dôležitú tu treba zdôrazniť. Vy ste spomenuli všetky, pri všetkých týchto rozmeroch treba sprevádzať tých, ktorí vlastne budú opúšťať tieto toto povolanie. E, treba by sme boli vyzbrojení na takúto situáciu. Týka sa to aj schopností rôznych typov e, podpory, ktoré by mali mať štáty k dispozícii teda tak, aby mohla aj komisia intervenovať. Samozrejme, nie sú tu nezanedbateľné tieto prostriedky, ktorými môžeme e, pomôcť a prispieť teda k pomoci a i e, Hovorili sme aj, že v špecifických prípadoch, ako ten, ktorý ste spomenuli, treba e, zohľadniť aj konkrétne aktivity, aj to, že ľudia ich vykonávali z časti veľmi veľkú časť svojho profesionálneho života. Je dôležité ich preškoly. Treba tu nájsť dôležité tie najvhodnejšie riešenia pre každý špecifický prípad. To, čo chcem povedať, je, že toto presne je to, prečo sme vytvorili špecifický fond hneď, ako sa teda ohlásili tieto Eh, veľké projekty a ciele, práve preto, aby sme vedeli vhodne sprevádzať eh, takéto projekty, ako ste ho spomenuli vy. Ďakujem, prídeme do druhého kola otázok. Prosím, jedna minúta každý, lebo máme len približne 20 minút s pánom komisárom. A ak si chcete vypočuť aj odpovede na vaše otázky, tak musíte na to nechať priestor. Začneme z EPP a z Ester de Lange. Ďakujem. Pán komisár, v úvode ste hovorili o globálnom vodcovstve v zelených e, technológiách, zelení šampióni, tak povedať. A pre EPP tu nie sú šampióni tí, ktorých určia politici, to sú tí, ktorí vyrastú z hospodárskej súťaže. Ale tá súťaž musí byť spravodlivá. Veľa ste hovorili o štátnej pomoci ale pre nás to nie je komplexný obraz. Uvediem príklad z Holandska, kde sme robili verejné obstarávanie pre zelenú verejnú dopravu, elektrické autobusy v kontexte zelenej dohody a na konci sa ukázalo, že tá firma, ktorá vyhrala tento tender, vyrobí väčšinu týchto autobusov v Číne, v krajine, kde my nemáme prístup do verejného obstarávania, kde väčšina firiem dostáva štátnu pomoc a podobne. Takže moja otázka na vás, alebo vlastne prečo som vydala tento príklad je, že som presvedčená, ak environmentálna dohoda znamená, že všetky zelené tovary a služby budeme kúpať v Číne, tak to nebude fungovať. Tak by sme nemali mať len diskusiu o štátnej pomoci, ale aj o verejnom obstarávaní, o tom, či dokážeme vylúčiť z verejného obstarávania firmy z krajín, ktoré nám nedovolia prístup na ich trh. Musíme mať taký, taký súbor nástroj proti dumpingu. Pamätáte sa na čínske solárne panely? Technológia vyvinutá tu, ale potom na trh prišla ako? Napríklad ste pripravení prísť s konkrétnymi legislatívnymi návrhmi, oblasti obstarávania. Myslím si, že totiž už doba dávno na to dozrela. Teraz prosím pani Šaldemose, SAD. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem za to, že ste tu dnes s nami. V prvom rade chcem povedať, že som si s radosťou vypočula, že si aj vy myslíte, že je dobrý nápad, že Holandsko aj Dánsko od roku 2030 zakážu dízlové auta. Ďakujem za to. Hovoríme o súťaži ktorá je spravodlivá pre európske firmy. Myslím si, že to najlepšie, čo môžeme urobiť pre globálnu no, konkurencieschopnosť, je ambicioznosť v EU a vysoké nároky. Dokážete posilniť Euro 7 normy pre auta, EU 7 normy pre auta. Musíme byť ambiciozni a musíme e, sa otvoriť, aby sme umožnili ďalším ísť ďalej, aby sme prežili hospodárskú súťaž. Ďakujem za Renew. Teraz pani Trille Lenoir. Ďakujem pekne, budem hovoriť po francúzsky. A chcem hovoriť o jednej e, téme, e, ktorá spada do vašej e, pôsobnosti. Umelá inteligencia je súvislosť pre zdravie. Ako viete, kombinované používanie veľkých dát a umelé inteligencie na ľudský genom umožnili dostať sa oveľa ďalej v oblasti napríklad rakoviny a iných chorôb. Sú tu naozaj veľmi veľké príležitosti, ktoré sú prepojené aj e, s e, možno napríklad diskrimináciou v oblasti zamestnávania e, alebo poistenia, ale zároveň je tu aj možnosť predvídania nových typov správania, napríklad socioekonomického statusu, času v, vo vzdelávaní, sexuálnej orientácie. Toto um, sa mi zdá, že otvára nové e, drev, dvere e, euge, e, technickej eugenickosti, takže Zajímalo by ma, či si uvedomujete rizika týchto nových technológií, ktoré tu bez diskusie sú, hlavne v oblasti zdravia. Ďakujem. Ďakujem za EPP pani Edina Todd. Ďakujem. Vážený pán komisár, ďakujem, že ste prišli do výboru Envy. EÚ má dynamický priemysel, ktorý zohráva kľúčovú v našich ekonomikách. Jedna z vašich úloh je zabezpečiť, aby všetky časti európskeho priemyslu úplne prispievali k cieľu e, klimaticky neutrálnej ekonomike do roku 2050. Čo skoro prídete s novou európskou priemyselnou stratégiou, som presvedčená, že to môže byť veľká príležitosť na riešenie klimatickej zmeny pri vytváraní kvalitných miest a investovaní do zelených technológií. Silná ekonomika je preto predpokladom a jedinou cestou zabezpečiť, že nedospejeme k strate pracovných miest a k úniku uhlíka. Preto si myslím, že musíme prepojiť environmentálnu dohodu so silnou priemyselnou stratégiou, ktorá mobilizuje potrebné investície. Chcem vás sa spýtať, ako môže nová európska priemyselná stratégia riešiť klimatickú zmenu pri posilnení globálnej konkurencieschopnosti EÚ a jej členských štátov. Ďakujem. Teraz za ID Katrin Grize. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Vy ste spomenuli otázku e, imigrácie e, čisto z hospodárskeho pohľadu, ale keď vnímame len čísla, e, nevidíme tu napríklad aj environmentálny dopad, väčšia spotreba, väčšia produkcia, väčšie znečistenie väčšia potreba infraštruktúr, viac teda budov, viac betónu, väčší vplyv človeka na prírodu. Uvedome si, že globálne riešenia ako Paríska dohoda ukázali, že sú obmedzené. E, potrebujeme e, tu e, tieto veci navzájom zlúčiť Rast vychádzajú z produktivistického eh, modelu opierajúceho sa o imigráciu, to je eh, ekologický nonsens. Pýtam sa teda, pán komisár, ako môžeme podporovať na jednej strane demografiu, ktorá by slúžila rastu a na druhej strane tvrdiť, že chceme chrániť životné prostredie. Ďakujem. Sujet qui n'est pas encore totalement dans le champ de la commission euh, environnement. Euh... Nie je to celkom v pôsobnosti výboru NV. Alexandra Moretti, SAD. Ďakujem, pán predseda. Som rada, že vás počujem, že potvrdzujete, že eh, zelená dohoda bude tou najväčšou ambíciou tohto, tejto komisie aj parlamentu. Stanovili sme si veľmi eh, významný eh, cieľ, tento nový európsky sen, aby sme v ňom úspeli teda aby sme sa stali zelenou mocnosťou, najdôležitejšou mocnosťou. To je veľká výzva, veľká príležitosť, ktorá, e, na ktorej bude pracovať celá e, jedna generácia. Ak si tu chceme zachovať e, takéto prvenstvo aj v oblasti zelených technológií, hovoríte tu o zelenej technologickej suverenite, tu bude dôležité investovať do výskumu a inovácií. Ako zamýšľate podporovať výskum a vzdelávanie. No a potom udržateľná mobilita. Tá je určite e, dôležitá, je tu dôležité podporovať e, takisto aj vzdelávanie e, občanov v tejto oblasti, vzdelávanie spotrebiteľov, aby sme ich vhodne sprevádzali pri ich rozhodnutiach. Takže auta by sa mali koncipovať nielen ako tovar, ale ako služba pre spotrebiteľov a aký je váš prístup aj e, v oblasti tejto ambície, ktorú máme e, v oblasti dopravy? Ďakujem. Ďakujem. A teraz uh, e, Eckhout, ja som tu. Hovorí pán Eckhout. Mám len, chcem povedať, my ako parlament na ľavo pre publikum. No dobre, ale toto nie je, takže to nepočíta z mojho času. Takže uznesenie o environmentálnej dohode, ktorú sme prijali, je dôležité pre parlament, ak sme povedali, že Európia musí znižiť svoju environmentálnu stopu pre energetické zdroje. Ako to chcete zapracovať, ako chcete znížiť túto stopu zdrojov do vašej e, agendy. A po druhé, chceme vidieť aj E, cyklus netoxických materiálov a doteraz DG Grow nedokáže toto riešiť. Myslím si, že DG Grow bolo najčastejšie na súde a tu hovoríme o olove a ďalších veciach. Ako zabezpečíte, že vy vypracujete netoxický cyk, mater, teda cyklus netoxických materiálov, to je to, čo nás tu veľmi znepokojuje. A teraz za EPP, Merspirajkin, ďakujem. Sme výbor pre životné prostredie, ale máme na starosti aj verejné zdravie. Takže ja sa chcem zamerať na vašu priemyselnú politiku a chcem sa spýtať, či budete mať iniciatívy, ktoré budú riešiť E, nedostatok liekov, tak aby sme zabezpečili aj prístup pre všetkých pacientov. Ide tu ďalej o štátnu pomoc. Ide tu napríklad otázku výroby v Európe. Určite viete o nebezpečí, ktoré hrozí, že budeme outsourcovať naše zdravotníctvo do tretich krajín, ktoré majú tzv. konkurenčnú výhodu. Ďakujem. Za EKR pán, znovu pán Vondra, pokiaľ už nechce, dobre. Za SAD, neviem, chcete sa vyjadriť, tak vám dám. Nech sa páči. Máte právo sa vyjadriť dvakrát. Ďakujem. Ja som nedostal odpoveď na druhú otázku, takže znovu sa pýtam. Jednoducho je nemožné pre mnohých z nás absolvovať tr- energetickú transformáciu bez jadra. Ja som počul vašu odpoveď Petrovi Lízemu pri chemických látkach a štátnej pomoci, ale vaša odpoveď tejto otázke štátnej pomoci v súvislosti s jadrom, v súvislosti s jadrovou energiou. A E, znovu SAD. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ide to aj bez jadra. V Nemecku to funguje dobre, ale mám niekoľko otázok na pána komisára. Teším sa, že ste tu. Mnoho sektorov budeme musieť meniť, elektrifikovať, nedokážeme ale všetky. Budeme niekde potrebovať vodu, vodík, zelený vodík Veľa sme počuli dnes, ale nie až tak veľa konkrétneho. Mám dve konkrétne otázky. A síce, či už má komisia čísla pre zelený vodík pre európske hospodárstvo pre roky 2030-50. A chcel by som tiež vedieť, aké opatrenia potvažujete za potrebné, aby sme mali čo najskôr e, zelený vodík vhodný pre trh, aby bol prechod zabezpečený a aby sme napríklad mohli investovať do plynovodov tak, aby sa mohli využívať aj pre vodík, aby sme tú jadrovú technológiu E, plyn nemuseli tak dlho používať. Ďakujem. Ďakujem za e, Renew. Ďakujem. Pre, hovorí pani e, Veva aby sme boli úspešní, potrebujeme zvýšiť investície do výskumu a infraštruktúry, aby sme posilnili dopad environmentálnych politik. Musíme vytvoriť priestor, pre to, aby sme riešili aj priemyselnou politikou environmentálne výzvy. Potrebujeme preto uh, nové údaje o interoperabilite, jednotný európsky priestor, údaje o zdravotníctve, polnohospodárstve, energetike, životnom prostredí. Tieto metadáta musia byť otvorené pre vedcov a podnikateľov radenie MSP, aby sme mohli rásť a inovovať. Mohli by ste, vážený pán komisár, vysvetliť, čo je európska stratégia ku komplexnej jednotnému funkčnému občianskému trhu pre údaje, tak aby tieto metaúdaje boli prístupné pre všetkých aby mali anonymizované údaje, ktoré by im umožnili e, skúmať vo verejnom aj súkromnom sektore, ako vytvoríte európske líderstvo z hľadiska konkurencioschnosti pri e, e, technickom vývoji, aby sme dosiahli ciele z environmentálnej dohody, pričom dodržiavame etické normy a aké ďalšie kroky potrebujeme na to, aby sme to dosiahli. Ďakujem. A teraz za EPP Stanislav. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, spýtal by som sa na jednotný vnútorný trh, hovorí pán Polčák. Mne sa veľmi páčila nová environmentálna dohody, kde ste povedali, že musíme e, skúmať všetky dopady na naše trhy a podniky a spotrebiteľov. Ale to, že deti budú platiť dvakrát, ako ste povedali, to je skutočne znepokojujúce a podľa mňa ale aj pravdivé Chcem sa venovať otázke dvojakej kvality potravín. Náš výbor má na starosti aj zdravie a bezpečnosť potravín. A túto vec sme riešili v minulom volebnom obchod, období pomerne razantne. Minulá komisia v tejto veci dosiahla určitý pokrok pri dvojitej kvalite potravín. Je to pre nás veľmi citlivé, lebo to vyzerá, ako sme mali v Európe dva bloky na trhu, východný a západný. A ja sa chcem spýtať na váš názor na túto otázku, pretože podľa mňa spadá aj do vášho portfólia. Vyzerá to totiž tak, ako keby sme tu mali 2 metre na občanov, jedni tí, ktorí majú prístup k lepším potravinám a dúfajme, že to je len od, do, dočasná otázka a tí druhí skôr z východnej Európy majú prístup tým horším potravinám. Ja dúfam, že to nemá dopad na bezpečnosť potravín, že je to len otázka kvality, ale je to znepokojujúca citlivá téma. Bola to veľká téma volieb aj u nás v Českej republike. Ďakujem. A posledná otázka. Petrus Kukaliskue. Ďakujem. Nie som presvedčený, že v našej dobe rýchleho rastu a zrychľovania a keď vidíme, ako bijú hodiny environmentálnej zmeny, vy tu ste v takomto kontexte prišli e, s plánom na 5 a 25 rokov a to je možno veľmi dlhé obdobie, ako investovať do zemného plynu, fosílnych palív, tak aby sme dosiahli naše ciele. A ako vidíte, ekonomické príležitosti v čase e, doby, v dobe prispôsobovania? Ďakujem pekne. Oficiálne máme dve minúty k dispozícii, teda dám vám o niečo viac času, 5 až 7 aby ste mohli odpovedať na otázky čo najstručnejšie. Ďakujem, pokúsim sa. Neskôr sa chcem poďakovať za túto bohatú diskusiu. Všetko som si pozorne zaznamenal. Ak teda nie dokážem odpovedať teraz, tak možno neskôr individuálne, možno písomne. Sú to všetko veľmi podstatné otázky. Totiž začnem tou poslednou. Investície naozaj musia zodpovedať aj našich ambícií a už sme o tom dnes hovorili. Fond spravodlivej transformácie to je jedna vec, ale Nezabúdajte, že moji kolegovia v kolegiu e, spolu s kolegom Gentilovým už teraz zvažujeme mechanizmy, ktoré by nám umožnili zvýšiť ambície aj v investíciách, dajme tomu s tým, že využijeme e, cenné papiere s dlhodobou viazanosťou a tiež využijeme e, úrokové sadzby, ktoré sú naozaj na možné úrovni nulové, respektíve negatívne. Aj toto všetko chceme využiť, aby sme čo najviac znásobili tieto prostriedky a samozrejme to čo najrýchlejšie, pretože, ako som už povedal, ide o obrovský projekt, veľmi významný a bude potrebné zmobilizovať čo najviac prostriedkov. Máme na pamäti všetky zúčastnené strany, sú aj situácie, ktoré sú dosť zbytej povahy a my musíme toto všetko pamätať. Aj tak, ako ste naznačili, nebudeme nejako rozlišovať v komisii medzi občanmi z východu a zo západu únie. Isté, že e, čo sa týka takéhoto rozlišovania, to je náhoda nepripustné e, aj e, vo veci, dajme tomu, hnojiv. Čo sa týka jadrovej energie, už ste sa na to pýtali dvakrát. Neviem, či ma počuje. Pán poslanec nemá slúchadlá. Aj keď som už dvakrát odpovedal, neviem, či budem musieť odpovedať ešte tretíkrát. Jadrová, dobre, výborne, už ste si nasadili sluchadlá. Ešte, že som si pamätal autora otázky, je to teda dôležitá téma. Jadrová energia je významným zdrojom pre mnoho krajín tu v Únii. Ešte, že je to eh, eh, prechodná forma zdroja energie, Samozrejme apelujeme na zodpovednosť členských štátov. Je to v ich pôsobnosti, nie v pôsobnosti únie ako celku. Je to jeden e, z možných prvkov, ktorý môže byť obsanutý v energetickom mixe. Ale samozrejme je s tým spojená a dlhodobá ambícia úplne sa odpútať od uhlíka. A v tomto smere, ak niektorým krajinám vyhovuje aj jadro, tak majú priestor ďalej umelá inteligencia a ďalej dáta. Chcel by som pre krátkosť času možno, ak dovolíte, skôr sa vyjadriť k stratégii. My práve pracujeme teraz na bielej knihe v tejto veci, teda niekedy v budúcnosti sa k tomu možno vyjadrím, po tom, čo predložíme tento dokument. Snažíme sa teraz o globálnu víziu komisie k tejto stratégii, o dátach v v súvislosti s tokom údajov, tak aby sme zaistili prístup k údajom, k verejným údajom, ale aj k iným druhom údajov. Teda tu ešte je pred nami mnoho úloh. A ja vzhľadom na krátky čas nemám priestor sa k tomu vyjadriť podrobnejšie. Myslím, že otázky eh, vlastne do veľkej miery zapadujú aj do tematických oblastí, ktorým sa my venujeme. Aj čo sa týka, dajme tomu, inovácií, výskumných kapacít a tiež pokroku. Čo sa týka využívania údajov, tie sa budú produkovať do veľkej miery v EÚ a dúfam, že väčšina algoritmov bude tiež zachovaná tu na európskom kontinente, že to budú vznikať. Ešte tu boli ďalšie otázky. Áno, vodík. Čo sa týka vodíka, nemám konkrétnu odpoveď s číslami, ospravedlňujem sa, nemám presné čísla, neviem reagovať na čísla, ktoré ste uviedli. Pokúsime sa vám to sprostredkovať. Chcel by som spustiť štúdiu, ktorá sa bude týkať vodíka. Ja naozaj e, do toho vkladám veľkú dôveru. Myslím, že sa tým vyrieši mnoho problémov, aj čo sa týka dĺžky trvania, presunov a iných problémov v doprave. Ďalej netoxické látky. Aj tu naozaj sa chystáme zaviesť veľmi jasné pravidlá. By ste sa na to pýtali. Je to v našom vnímať veľmi dôležitá otázka. Už sme o tom hovorili aj na iných úrovniach, eh, teda ešte sa k tomu dostaneme aj v budúcnosti. Pani Moretti sa pýtala na výskum. Máte úplnú pravdu pri mobilizácii celého kontinentu je potrebné zamerať sa aj na výskum. Bude potrebné to aj rozpočtovo vykryť dostatočne. Výskum totiž je spoločným úsilím. Chceme, aby rozpočet na výskum bol dostatočný a primeraný. Teda programe Horizontu a podobne sú konkrétne oblasti, ktoré sa týkajú ekologického dohovoru. Chceme teda, aby sa reagovalo na vaše legitimné potreby. Ja sa oboznamujem s problematikou kolegyňa z EPP. Sa pýtala na autobusy v Holandsku. Práve som sa dozvedel, že boli nakúpené v Číne. Po výberovom konaní pravdepodobne sa nesplnili celkom normy, ktoré sú platné u nás. Teda tam zrejme došlo k problému. To sa jasne ukazuje. Môžete sa na mňa spolahnúť, pozriem sa na to, nájdeme nejaké riešenie. Najskôr chceme využiť ktoré mám, nástroj, ktoré máme k dispozícii. Čo sa týka obchodných e, e, záujmov, je to prípad, ktorý ma naozaj zaujal. Um, Najskôr teda preskúmame, či máme nástroje, ktoré by sme mohli zaktivovať v takomto prípade a ak nie, vyvinieme nové. Ďalej reciprocita v prístupe eh, na trh verejného vstarávania. Ak sa nemýlim, tak sa to zablokovalo v rade, ale pokúsime sa to posunúť ďalej. A v rámci platných pravidiel a sa pozrieme aj na konkrétny prípad, na ktorý ma upozorňujete spolu s kolegom Filom Hoganom. Myslím, že som viac menej odpovedal e, na viacero otázok, aj keď som na niektoré iste neodpovedal. Za to sa ospravedlňujem, čo sa týka migrácie. My potrebujeme u nás pracovníkov s kompetenciami, so zručnosťami, so znalosťami, tie naozaj budeme potrebovať čoraz viac aj do budúcna. 450 miliónov obyvateľov máme v Únii. Chceme, aby náš kontinent bol v popredí rozvoja, aby sme zaistili aj sociálny pokrok. Čo sa týka vyhliadok do roku 2050, čo sa týka demografie, tam už máme zhruba predstavu, Ehm, budeme sa musieť zamerať na zachovanie schopnosti, jej zvyšovanie, ak chceme sa posunúť k naplneniu cieľa uhlíkovo-neutrálnej ekonomiky. Celkovo na planéte bude eh, v roku 2050 nie 7, ale 9 miliárd eh, obyvateľov. Ďakujem teda ešte raz eh, za priestor. Je mi ľúto, že som sa nemohol vzhľadom na krátkosť času vyjadriť všetkým otázkam. Ďakujeme. Euh, uh, Navrhujeme minútovú prestávku a potom sa pustíme do ďalšej horúcej témy. Máme na programe Centrum ECDC. Vrátime sa k programu. Ešte predtým, ako prejdeme k vypočutiu s výkonnou riaditeľkou Centra ECDC, by som rád predniesol niekoľko oznamov, ktoré sa týkajú programu. Najskôr po Brexite po odchode našich britských kolegov došlo k zmene v zostave výborov, už sa to schválilo aj v pléne a od dnešného dňa výbor Envy pozostáva z 81 členov, teda 81 riadnych členov, nie 76, ako tomu bolo predtým. Potom práve prebieha proces, čo sa týka teda počtu členov, to z, už máme k dispozícii, ale nepoznáme ešte konkrétne mená. To sa formálne odsúhlasí v Štrasburgu na budúci týždeň. Viacero politických skupín požiadalo, aby sa odložilo hlasovanie, ktoré sme dnes mali absolvovať a odsúhlasili sme tento odklad a hlasovať budeme o európskom semestri a o stanovisku, ktoré s tým súvisí, len čo budeme mať prehľad e, o zložení, novom zložení výboru Envy, keď e, plénum odsúhlasí e, nových členov výboru. Toľko teda hlavný oznam. Tiež Veronique Ligny Noir ma požiadala, aby som privítal návštevníkov z regiónu Ronalp. Neviem, či sú ešte tu, možno už odišli. V každom prípade veľmi radi sme ich privítali na našej schôdzi výboru Envy. Prejdeme teraz k, k druhému významnému bodu dnešného stretnutia výmene názorov s výkonnou riaditeľkou Centra ECDC. Ide o pravidelnú každoročnú výmenu názorov, ale teraz sa to prichádza eh, vo veľmi vysokorelevantnom období v kontexte vírusu korona. Požiadam teda pani riaditeľku, aby sa vyjadrila najmä, ale nevýlučne vo svojej prezentácii k e, tomuto vírusu. Ako vyhodnocujete výmieru hrozby, rizika, alebo nakoľko je to naozaj pod kontrolou tu v Európskej únii, ale aj globálne. A tiež, ak by ste sa mohli vyjadriť aj potom k iným témam. Centrum ECDC, to sa netýka len na nového vírusu korona. Ešte raz srdečne vďaka, naozaj vysoko aktuálna výmena názorov. Nech sa páči, máte 10-15 minút a potom budú nasledovať otázky. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste ma pozvali na túto výmenu názorov s výborom Envy. Chcela by som sa poďakovať aj naš, našej novej kontaktnej poslankyni Joani Kopčinskej a ďalším dvom zástupcom. Uh, uh, dvom ďalším zastupkyniam uh, Sofia Mokovič a Marlina Kopa. To sú zastupkynie v našej riedecej rade, ktoré zastupujú Európsky parlament. Ako povedal pán predseda, budem sa snažiť predovšetkým vyjadriť k aktuálnej situácii, aj keď nielen koronavírus nás zamestnáva, ale aj iné vírusy a baktérie, ktoré hrozujú ľudské zdravie, musíme eh, mať eh, pod hľadom. V priebehu posledného mesiaca sme zverejnili vyhodnocovanie rizika v kontexte vírusu korona a ďalších troch vírusov, pričom dva z nich sa týkajú vypuknutia e, e, rozšírenia patogénov e, v rámci odolnosti voči liekom. To súvisí s ďalšou hrozbou, ktorú dnes načrtnem vo svojom vyjadrení. There is a technical problem. Yeah. still. So they are trying to fix it. Okay, I would like to uh, uh draw your attention Trošku sa posunieme späť do minulosti. Spomenieme si na rok 2003. Vtedy sme diskutovali o inom o druhu vírusu korona a síce SARS. A to vlastne spustilo vytvorenie nášho centra ECDC dnes po 15 rokoch. Centrum ECDC je agentúrou, kde je 280 pracovníkov z 26 členských štátov EÚ a máme k dispozícii rozpočet na tento rok vo výške 16,5 milióna. A samozrejme teraz sa venujeme aj novému vírusu korona. Vírusy korona sa identifikovali už dávno uprostred 60. rokov minulého storočia a ovplyvňujú aj človeka, aj viacero živočíšnych druhov. Od roku 2003 sa objavili už dva vírusy korona ako patogény pre človeka, teda SARS a v roku 2012 MERS. Vírus korona, zistený v roku 2019 v decembri v Číne, je nový druh um, ktorý zatiaľ sa u ľudí nevyskytoval alebo nebol zistený. E, Vypoknutia nových vírusov u ľudí sú vždy dôvodom pre obavy obyvateľstva, najmä keď je málo e, vedomostí o povahe týchto vírusov, ako sa šíria medzi ľuďmi a tiež ako e, vážna môže byť infekcia, ktorú tieto vírusy spustia. Už je to v poriadku? Nie. Vidíme tu z nášho núzového centra, že aktuálne fungujeme na úrovni číslo 2 nášho plánu e, informácií. E, tá druhá úroveň je najvyššia. Máme e, to rozdelené podľa počtu pracovných smien. Teraz sme teda vo fáze dvoch smien. Je škoda, že nemám k dispozícii priesvitky. Chcela som vám totiž ukázať mapu. I don't think this was this. Okay, uh, maybe I can show you later. I um, uh, just... Chcela som vás teda poinformovať, že od dnešného rána 17 383 prípadov bolo potvrdených a 362 umrtí. Väčšina z nich eh, pochádza z Číny a Všetky umrtia sa vyskytli v Ázii, 361 v Číne a jeden prípad na Filipínach. V Európe máme v súčasnosti 25 prípadov, 21 v EÚ, 2 v Británii a 2 v Rusku. Um, uh, the, um, yeah. Uh, I show you what we are doing a bit later, because uh, then you see our... Možno mapka sa znázorní, uh, potom vám ukážem osobitnú stránku, ktorú sme vytvorili špeciálne pre tieto účely. Tam uh, poskytujeme aktualizované údaje každý deň. Tiež sa snažíme o to, aby sa informácie dostali k verejnosti, nielen k uh, zdravotníckému personálu naše hodnotenie rizika využívajú aj médiá, aj odborníci, aby informovali obyvateľstvo, širokú verejnosť a tiež e, máme intenzívne kontakty s médiami, aj tam sa na to snažíme upozorňovať. Aktuálna situácia v EÚ je taká, že tu máme 21 prípadov, pričom cieľom je obmedziť e, šírenie nákazy. A u týchto nakazených osôb zabrať akémukoľvek ďalšiemu šíreniu. Spolu s kolegami v krajinách, ktorých sa to vyskytlo, sa o to snažíme tým, že sa snažíme čo najskôr eh, určiť diagnózu, izolovať eh, týchto pacientov, potom eh, sa snažíme zistiť všetky kontakty, ktoré absolvovali s osobami a snažíme sa udržať s nimi kontakt s týmito osobami, ktoré boli v kontakte s nakazenými. V prípade týchto 21 nakazených máme 8 osôb, ktoré sa nakazili v Európe, v Nemecku a jeden vo Francúzsku. O ostatné osoby sa nakazili inde. Teda v Číne zatiaľ je situácia v Európe pod kontrolou that I show later. Now, um, as the goal of the um, uh, outbreak... Cieľom podporných opatrení ECDC je pomoc krajinám, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu. E, materiály, ktoré produkujeme, majú za cieľ práve toto. Sú tam konkrétne pokyny. Okrem k, e, konkrétnych e, aspektov vyhodnocovania rizika, ten najaktuálnejší dokument sme zverejnili 31. januára, teda tú štvrtú správu, tam sme si zadefinovali aj konkrétne znenie, čo sa týka informovania o prípadoch, ohlasovania prípadov, ďalej e, usmernenia pre zistovanie kontaktov s nakazenými osobami a tiež sú tam technické dokumenty, ktoré by mali e, týmto krajinám poskytnúť podporu tak harmonizovanejšie v tom, ako nasmerovať podozrenia, aby absolvovali tieto osoby testy, potom ako zistiť, s akými osobami mali kontakt, ako pristupovať týmto osobám, ktoré boli v kontakte s nakazeným a potom tiež cez víkend sme sa venovali e, prevencii, infekcii a taktiež e, a ďalším aspektom zdravotnej starostlivosti zverejnili sme aj usmerenie, ktoré sa týkajú laboratórnej činnosti, čo sa týka tohto nového vírusu korona. A Jeden z faktorov našej práce v rámci vyhodnotovania pripravenosti krajín sa týka aj laboratórneho prieskumu, kde zistujeme, nakoľko sú krajiny eh, pripravené odhaliť eh, tento vírus, čo je vlastne predpokladom preto, aby vôbec mohlo dôjsť k izolácii pacientov. Zatiaľ som nemala možnosť opoznať sa s konkrétnymi výsledkami, ale pokiaľ vieme, krajiny sú schopné odhaliť prípady a tiež sú aj laboratória v piatich členských štátoch, ktoré sú ochotné testovať aj vzorky z iných krajín. Tiež v rámci podpory krajinám sme vyvinuli e, náčrty letákov pre zdravotnícky personál aj pre cestujúcich. Tam sú teda konkrétne pokyny pri ceste do Číny a je pre cestujúcich, ktorí cestujú z Číny sem. Tieto návrhy podoby letákov, tie náčrty, dávajú krajina možnosť nielen eh, teda si ich preložiť, ale aj nastaviť si ich, eh, aby zodpovedali i na ich národnému kontextu. Môžu si tam eh, znázorniť svoje vlastné logá a tak ďalej. V súčasnosti teda pracujeme na výskume eh, všeobecnej pripravenosti zariadení v členských štátoch, najmä čo sa týka pripravenosti nemocníc. Toto všetko samozrejme nezvládame samostatne, spolupracujeme, eh, sme v dennodennom kontakte s DG Santes komisie, taktiež eh, s Európskym zastúpením VHO, ďalej s Čínskym centrom CDC a tiež s Americkým centrom CDC Tiež sme v kontakte s Africkým centrom CDC, aby sme zistili, nakoľko oni sú pripravení a nakoľko oni majú schopnosť odhaliť a vysporiadať sa s e, možným výskytom prípadov koronavírusu u nich. A teraz to hodnotenie rizík. Chcela som takto zhrnúť celkovo kroky, ktoré e, vykonávame a teraz eh, vyhodnotíme mieru rizika, ktorú vnímame tu v EÚ. Ehm, možný dopad vypuknutia tohto nového eh, vírusu korona je vysoký. Pravdepodobnosť nákazy pre občanov EÚ, ktorí sú alebo navštevujú alebo eh, sú na alebo cestovali do tejto provincie Wuhana, je tiež na vysokej úrovni. Pravdepodobnosť, že občania ktorí sú v iných provinciách, e, by sa nakazili. Tam je to riziko mierne, ale môže sa zvýšiť v najbližších týždňoch. Tiež je e, mierna až vysoká pravdepodobnosť, že sa objavia ďalšie dovezené prípady do Európskej únie. Ak, by, ak teda dôjde k odhaleniu prípadu včas, ak sa príjmú primerané opatrenia prevencie, najmä e, čo sa týka zdravotných zariadení, taká e, pravdepodobnosť e, ďalších prípadov nákazy medzi ľuďmi sa odhaduje, že je na úrovni nízkej a až dokonca veľmi nízkej. Ak tieto opatrenia sa však neuplatnia, ak dôjde k neskorému zisteniu prípadov, tak riziko sekundárnej nákazy sa odhaduje, že je vysoké. Toľko teda zhruba k tomuto novému vírusu korona. Isté, že mohla by som sa vyjadriť podrobnejšie, ale zrejme sa k tomu ešte dostaneme v rámci diskusie. Chcela som ešte tejto ďalšej časti približiť e, príklady iných hrozieb, ktorým sme vystavení. Jednak osýpky, v posledných troch rokoch sme boli svedkami toho, že v Európe zhruba 53 tisíc prípadov osypok sa vyskytlo a 95 ľudí zomrelo na osypky. Je to pritom choroba, na ktorú máme očkovaciu látku, ktorá je lacná a veľmi účinná. To teda je spôsobené čiastočne tým, že sa šíria nesprávne informácie a mnohí si robia obavy súvisiaci s očkovaním a preto v roku 2018 sa vydalo odporúčanie rady, ktoré sa týkalo posilnenej spolupráce e, vo veci e, chorob, ktorým sa dá zabrať očkovaním. A súčasťou tohto odporúčania rady je aj činnosť nášho centra ECDC, E, kde sa snažíme vytvoriť celý európsky portál o očkovaní. Bude to teda európska iniciatíva. Chceli by sme to e, vnímať ako zdroj e, overených informácií pre kohokoľvek, kto sa chce dostať k informáciám o očkovaní. Tento portál sa spustí koncom apríla ako súčasť týždňa o očkovaní to ďalšiu hrozbu som už spomenula, a síce ide o antimakrobiálnu odolnosť. Dnes sa zverejňuje k tomuto vyhodnocovanie rizika. Tu sa týka vyhodnotenia rizika konkrétneho prípadu z Litvy a potom v priebehu týždňa sa zverejní ďalší prípad vypoknutia, ktoré zahrňa viacerých krajín a tam ide o multirezistentný prípad baktérie E. coli. Chcela by som ešte zdôrazniť, že podľa našich odhadov každoročne zhruba 33 tisíc ľudí zomrie v dôsledku antimakrobiálnej e, rezistencie a e, to bremeno v prípade tejto rezistencie sa dá porovnať s bremenom e, chrípky, tuberkulózy a HIV spoločne. Teda je to dosť značne vážna hrozba, ktorá nie je až natoľko zastúpená v médiách eh, ako vírus korona. Eh, chcela by som tiež spomenúť, že sa venujeme aj dianiu mimo Európy, aby sme Európu chránili. Eh, tu pracujeme spoločne buď s VHO alebo s DG ECHO a v súčasnosti jeden z našich pracovníkov je práve v Konžskej demokratickej republike, kde vypuknutie eboli naďalej pretrváva a situácia nie je ešte uzavretá. Postupne eh, sa zdá, eh, že sa to ukončí, ale ešte to eh, celkom uzavreté nie je a už to trvá pritom rok a pol. Ešte možno niekoľko ďalších prípadov rizik z pohľadu ECDC z rok 2019. Je to totiž správa, kde sa pozeráme trochu do minulosti, na uplynulý rok. Celkovo sme vyprodukovali v poslednom roku 23 eh, rýchlych hodnotení rizik. Hľadom na to, že do konca tohto týždňa E, sme ich e, za tento rok vyprodukovali už 8, tak vidíme, že tento rok zdá sa je značne intenzívnejší. 58 technických správ na rôzne témy, e, čiastočne aj v rámci verejných konzultácií, potom viacero viacero parlamentných otázok. Je to trošku iný počet z dôvodu zmeny v parlamente. As priority areas for this year, um, we... Pokiaľ ide, ako som povedala, uh, napríklad antimakrobiornú rezistenciu, aj tejto témy sa týkajú, môže ísť aj o e, implementácii odporúčaní rady, pokiaľ ide o posilnenie odporúčaní e, chorôb, ktorým je možné e, predchádzať vakcináciou. Máme tu aj e, ciele ako týkajú sa HIV, hepatitidy, tuberkulózy. E, expandujeme aj e, do projektov a víziev súvisiacich s e-health a implementujeme program, ktorom sa snažíme predpovedať v prípade určitých infekčných chorôb, čo je na horizonte, aby sme sa vedeli vopred Naďalej podporujeme členské štáty v pripravenosti na ohrozenie na hraniciach, ako meníme aj naše interné mechanizmy, aby sme videli, ako dosiahnuť väčšiu efektívnosť. Toto je plán na rok 2020, ktorý schválilo vedenie len pred dvomi, tromi mesiacmi tak mnohí z nás teraz pracuje na novom koronavíruse a musíme dať inú prioritu aktivitám a v marci predniesť vedeniu zoznam aktivít, ktoré nebudeme realizovať. Na záver by som chcela E, sa vyjadriť aj k našemu nariadeniu, zakladajúcemu nariadeniu, ale nemám ten čas, prezentáciu, ale dostanete a ďakujem vám za pozornosť. Takže, teraz to tam naskočilo, nie, nie. Takže začnite znovu. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. V každom prípade Prezentáciu rozdistribujeme čo najrychlejšie. Mám ju tu na stole a som veľmi rád, že to mám, tejto privilegium predsedu, sú to zaujímavé obrázky, mapy, určite si to radi pozrete, je to veľmi zaujímavé. Ďakujem a takže začneme za výborom Envy. Dve minúty pani e, Kopčinská. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, milí kolegovia, kolegyne, pani riaditeľka. Vítam vás tu ešte raz. Sme v pravidelnom styku a veľmi sa teším tomuto dialogu medzi Európskym parlamentom a ECDC. Bola by som rada, keby sme sa stretávali z iných dôvodov, než je ohrozenie také, ako je to ohrozenie vyhlásené VHO kvôli koronavírusu. Počas stretnutia ste hovorili o pripravenosti členských štátov bojovať e, proti vírusu spoločne. Spomenuli ste aj, že niektoré členské štáty ponúkli svoju pomoc v oblasti laboratórnych testov, ak by si to členské štáty želali a chceli by diagnostikovať niektoré prípady. Vidíme, že táto situácia je teda takáto Takže vidíme, že naše zdravotnícke štruktúry sú dostatočne silné na to, aby sme to riešili a zvládli to, ale mám tieto tri otázky. Hodla ECDC, čo je naša výkonná agentúra, dokáže ponúknúť nejaké pomoc, mechanizmy pomoci pre koordinované opatrenia, kroky pri diagnostikovaní koronavírusu a e, európskych u európskych občanov a tých, ktorí prichádzajú na naše územie. A ak by sa vírus začal šíriť v EÚ, čo by ste spravili preto, aby sme určili tých, ktorí ho prenášajú a čo môžeme urobiť preto, aby boli tieto veci prístupné. Hovorili ste aj o spolupráci s Čínskym centrom. Ste v priamom kontakte s nimi alebo len cez Svetovú zdravotníckú organizáciu. Toto sú moje otázky a ďakujem vám za to, že ste s nami v kontakte. Keďže Máme tu 4 či 5 otázok v jednej otázke a určite všetci nás by sa chceli dostať k slovu, takže by bolo dobre, keby ste sa teraz vy vyjadrili. Ďakujem veľmi pekne. Táto otázka k laboratóriám a pomoci, tak je to naozaj vec, ponúkli to niektoré krajiny, ponúkli, že budú testovať vzorky od iných ale v situácii, keď nemáme tie individuálne prípady, ale pomerne ku expanziu, v takomto scenári neodporúčame diagnostikovať každý individuálny prípad. To by jednoducho len zahltilo diagnostické laboratória. My musíme nájsť algoritmus, aby sme boli na úrovni vývoja, aby sme držali tempo a mali veci pod kontrolou. Ale zvyčajne, ak máte zhluky, nebudete každého testovať. To by jednoducho všetkých zahltilo. Aj pri pandémii sme nediagnostikovali každého pretože ak ide o skupinu ľudí s podobnými symptómami, tak jeden, ktorý je pozitívne diagnostikovaný alebo nie, tak by ste predpokladali, že všetci v tej istej skupine budú rovna, trpeť rovnakou chorobou. Takže naozaj sa snažíme o to, aby sa zdroje múdro používali. A pokiaľ ide o čínske CDC, máme s nimi dohodu o spolupráci a sme v pravidelnom kontakte s nimi. Dostali sme aj preložené znenie situačnej správy a vieme, kolegovia vedia, alebo my vieme, že kolegovia tam sú pod tlakom, takže máme ten pocit, že robia všetko preto, aby nám postúpili informácie, ktoré majú k dispozícii. Dobre, ďakujem. Teraz spontánne príspevky. Prečítam zoznam, ktorý tu mám. uh, Mr. Sadas, uh, lenoir Madame Azekamp, uh, Mr. Wallace, Mr. Rivasi, TMS, one more, two more, three more. Traja ďalší. Ďalší dostane veľa bodov, takže dobre. Toto je celý zoznam. Prosím, jednu, 1,5 minúty na vaše otázky, aby ste, sme to všetci stihli. Ako prvý Peter Líze. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem, že ste za EPP prijali moju iniciatívu prebrať túto tému. Mnohí ľudia sú totiž znepokojení a je to pravda, že v iných oblastiach a z iných chorôb je oveľa viac umrtví, umrtí a mali by sme o tom viac hovoriť, napríklad rezistencia na antibiotika a aj to, že nechceme vyvolať paniku. Predsa len je dôležité, aby sme boli dobre informovaní a ďakujem, ďakujem za informácie. Našou úlohou je totiž teraz aby sme nešírili paniku, ukludnili ľudí, aby sme im povedali, že máme pod kontrolou riziko v EÚ. Predsa len mám ale dve otázky. To je to, čo sa ma aj ľudia pýtajú. Mám e, totiž firmu v mojom volebnom okrsku, ktorá vyrába priamo vo Wuhan. Takže ma, to sú tieto otázky. Poprvé, môžeme očakávať mutáciu agenta z vírusu, alebo je to nepravdepodobné podľa názoru vašich expektor. Existujú po druhé e, aj ďalší veci, ktorí hovoria, že čínske úrady nám neposkytli správne e, údaje. Máte také znalosti, že toto podozrenie, že by Čína zavádzala s údajmi, je pravdivé, alebo si myslíte, že máme dobré informácie? Teraz je to Gutterend, SAD. Ďakujem veľmi pekne, pani Amon, za to, že ste tu s nami a že to tu s nami preberáte. Je to veľmi dôležité, týka sa to totiž témy, ktorá možno nie je až taká akutná, ale musíme aj tak reagovať a pre nás je veľmi užitočné si vypočuť vaše skúsenosti a to, čo teraz máme a vieme v EÚ. Pre nás je to dôležité, keď vidíme, ako sa vírus šíri. Mám tu na mysli SAR skúsenosti. E, mám dobrý pocit, keď vidím, že to všetko je v, o, vo vašej činnosti pohr, pokryté. Ale my musíme byť ostražití, musíme mať istotu, že dokážeme si šíriť informácie medzi členskými štátmi, osvedčené postupy, mať istotu, že chránime občanov pred e, ochorením, tak aby sa to šírenie nerozširovalo. A to sa týka aj vašej spolupráce s VHO. Mám otázku, ktorá vás možno prekvapí. V prvom rade, keď prídu ľudia z Číny, tak je jasné, že mnohí sa pýtajú, či majú v sebe chorobu, či sú pripravení riešiť tieto symptómy a dokážeme zabraniť ich kontaktu s ľuďmi. Ale ak ste už infikovaní, stretli ste sa s ľuďmi počas cesty, nepamätáte sa, s kým ste sa stretli a možno oni nie sú až takí ostražití, ako zabezpečíme, aby tak povediať sa druhá generácia ľudia v členských štátoch poznajú symptómy, ktoré by mohli nastať v dôsledku tejto e, choroby? Mne sa veľmi páči, že ste spomenuli aj osypky a aj to, o čom hovorili aj ďalší rečníci, antibiotická rezistencia. Ja by som chcel venova, chcela venovať tomu pozornosť a najmä chcem vedieť, čo chcete vy od nás v oblasti antibiotickej rezistencie. Chcem jednoducho vedieť konkrétne od vás, čo by ste od nás potrebovali. Ďakujem pekne, pán predseda. E, toto nám ukazuje, že tu máme teraz už globálne hrozby. V zdravotnej oblasti potrebujeme byť preto solidárni. Vírus nepoznajú hranice, treba konať na medzinárodnej a určite európskej úrovni. Chcem teda privítať kroky Európskej únie, e, napríklad aj koordináciu a e, sprievodné kroky ako lekárka. Dostávam stále informácie zdravotných orgánov mojej krajiny týkajúce sa odporúča odporúčaní eh, pre VHO, pre eh, eh, zdravotných profesionálov, ako sa treba starať o ľudí, ktorí ochorajú na koronavírus. Je to veľmi presné a podrobné, ale implementácia takýchto odporúčaní v jednotlivých krajinách sveta môže byť odličná. V prípade e, e, takýchto odporúčaní tieto majú hlavne zmysel, totiž keď ich uplatňujú všetci. Bolo by teda dobre používať, eh, aby e, teda sa takéto odporúčania VHO uplatňovali úplne všade, zabezpečiť ich rovnaké uplatňovanie aj na území Číny. Ďakujem. and then, uh, So, pour, uh, madame... Za ID pani uh, Baňu. Pani riaditeľka, e, celý e, svet e, zdá sa, že sleduje túto dôležitú epidémiu, jej rozširovanie. Veci bežia veľmi rýchlo, čísla narastajú, možno budeme o pár dní hovoriť o pandémii, voľný eh, pohyb tovarov a osôb, slabé kontroly na eh, hraniciach eh, samozrejme uľahčujú exponenciálne šírenie tohto vírusu Vidíme e, tu, že posledných pár dní sú posilnené e, vstupné kontroly, hlavne na e, letiskách, ale vnútorné európske hranice ostávajú ešte stále veľmi otvorené. Rusko uzavrelo svoje pozemné hranice s Čínou, obmedzuje aj udelovanie víz čínskym príslušníkom Eh, Centrum prevencie a liečenia eh, choroby eh, možno malo byť v, kontakte, v kontakte s členskými štátmi a mali by sa, mali by sa diskutovať aj otázka imigrácie, kontrol v šengenskom priestore. Ďakujem vopred za vašu odpoveď. Pani Rivezi za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pani riaditeľka. Myslím, že sú tu ešte otázníky v súvislosti s týmto koronavírusom. Chcem sa spýtať, či máte nejaké nezávislé expertízy k dispozícii. Napríklad, vie sa, odkiaľ pochádza Napríklad sa hovorilo o netopieroch, potom o trhovisku vo Wuhane, potom, že to vraj nepochádza z trhoviska, takže čo o tom viete? Potom aká je mutačná schopnosť tohto koronavíru. Mohli ste eh, prispieť nejakým genetickým eh, analýzam, zistiť, či ten čínsky koronavírus eh, je ten, ktorý sa objavil vo Francúzsku, či došlo už medzičasom nejakým mutáciám a aká je schopnosť kontaminácie. Veľa ľudí si kladie v tejto súvislosti otázky. Veľa ľudí prišlo do Francúzska, boli 14 dní v karanténe kontaminácia nachádza, e, kedy k nej dochádza po dvoch dňoch, po desiatich dňoch. No a potom, pokiaľ ide o európsku úroveň, v Európe máme lekárske štruktúry, e, ktoré sú schopné ľudí izolovať, e, starať sa o nich, ale v rámci krajín AKT pretože t- tam je to oveľa ťažšie v prípade kontaminácie. Máte nejaké špecifické odporúčania teda aby zabezpečili e, nielen správnu diagnostiku. Je treba diagnostikovať, či ide o chrípku alebo o koronavírus samozrejme, ale aj ďalšie e, odporúčania v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. A teraz e, pani Hazeka má poslednú otázku. Ďakujem pani Amon za vaše vysvetlenia. Mala by som veľmi veľa otázok k antibiotikám a k používaniu a k mnohým ďalším zoonózam a podobne. A teraz tu máme koronavírus. Podľa Reutersa prvá nákaza bola už v Uane v marci, a kde sa predávala potom aj divina, e, ja neviem, veveričky, hady, potkany a podobne vedci e, vystrihajú, že odkedy vypukla nákaza SARSom, máme sa chrániť pred jedlom a divinou. Vieme, že napríklad mačky boli zdrojom šírenia SARSu v roku 2002. Aj od roku 2012 vidíme, že dochádza k prenosu e, napríklad vírusu sú zvierat na človeka, napríklad pri dromedároch. Dá sa to zastaviť, keď hovoríme o strave a o zakázaní e, vyrábania jedál z e, divy žijúcich zver. Nemali by sme tými slovami obchodovanie s divými zverami, ako aj takéto koncové výrobky a ich dovoz Číny zakázať. To by pomohlo divej zveri aj ľuďom. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto otázky. Naozaj e, to spektrum je široké. Prejdeme s tým po poriadku. Takže schopnosť mutovať e, bola tu spomenutá dvakrát v vašich otázkach. Vírusy mutujú tiež odlišnou frekvenciou. No a pokiaľ ide o tento nový vírus, o tom ešte informácie nemáme. ako keby sme o tom hovorili už dlho, sa nám zdá, ale pritom to trvá len tri týždne, čo je tento vírus identifikovaný, takže treba aj uznať, že sú tu ešte určité otázniky, ktoré sa s ním spájajú. Možno o pár týždňov budeme vedieť eh, na to odpovedať, zatiaľ nie. Takže to je určite otázka, eh, ktorú momentálne zodpovedať nemôžeme. Ale samozrejme je to téma, ktorej sa treba venovať. Pretože takáto mutácia by ovplyvnila laboratórnu diagnostiku a, napokon aj terapiu. Takže to je dôležitá otázka. Nemám na ňu zatiaľ odpoveď. A, a potom tie presné čísla z Číny. Nemáme E, zatiaľ nejaké indikácie, že by sa k nám dostávali nesprávne e, čísla. V posledných dňoch ste pravdepodobne videli, že e, to narastalo. Za posledných 70 dní z 12 tisíc, teraz 1200 prípadov za deň. A z včera na dnes to, sa to zvyšilo na 2800. Mm, pre mňa toto nie je signálom, že by sa tu e, nejaké informácie zadržiavali. Akurát ide o zlepšovanie diagnostiky a lepšie e, sprievodné kroky. Takže, aby som konkrétne odpovedala, zatiaľ sú tu, tu nie sú indikácie, že by sa nejaké informácie zadržiavali, ale ak by sa zadržiavali, tak by sme pravdepodobne o tom nevedeli. Áno, to veci osvetľuje. Nuž, e, chápem jednoznačne, môžeme narábať iba s informáciami, ktoré máme k dispozícii, no a nejaké špekulácie tu nepomáhajú. Samozrejme, situáciu monitorujeme. Ak by sme e, si všimli nejaké diskrepancie, nadnesli by sme ich zatiaľ, sme si nič také nevšimli. Zaznila otázka, čo s ľuďmi, ktorí prichádzajú do európskych krajín z Číny. To je niečo, čo je napokon v zodpovednosti národných e, zdravotných e, orgánov, čo sme urobili my. Žiaľ vám to teraz nemôžem urobiť. E, ukázať je taký informačný leták, ktorý obsahuje jednu sekciu, ako by ľudia mali konať, keď pricestujú z Číny jeho súčasťou je, ak majú nejaké symptómy eh, infekcie eh, dýchacích ciest, eh, mali by vyhľadať lekára alebo nemocnicu. A mali by povedať nie len, aké majú symptómy, ale aj um, odkiaľ pricestovali. Povedali sme to už veľakrát, je veľmi dôležité. Samozrejme v tomto e, období roka sú veľmi časté infekcie dýchacích cist. Ak, ak by každý s takýmito e, symptómmi e, mal byť testovaný na koronavírus, tak by laboratória veľmi často boli pre, veľmi rýchlo boli preťažené, nemalo by to žiaden prínos. Takže treba aj e, spomenúť, že došlo k takejto ceste, kedy a do akej časti Číny. Takéto je naše odporúčanie v tomto letáčiku. Či e, si členské štáty e, vytvoria vlastné letáčiky, alebo či prevezmú tie naše, to je už na nich. zaznela otázka, či tu máme nejaký odhad, ako usmernenia VHO sa v Číne uplatňujú. Nevieme o tom nič. To je niečo, na čo sa môžeme spýtať. Túto myšlienku prevezmem a skúsim e, zistiť, či takéto informácie na úrovni VHO e, existujú, ale nie je na nás aby sme to kontrolovali, ale môžeme sa e, spýtať našich kolegov e, vo VHO. Potom e, to bola požiadavka na nás, aby sme požiadali členské štáty, aby prerušili Schengen. To zasahuje hlboko nad rámec našich kompetencií vedeckej, vedeckej inštitúcie. Toto je už politická diskusia a rozhodnutie. No a z, z vedeckého pohľadu v Európe toto by zatiaľ určite odôvodnené nebolo. Odkiaľ e, vírus pochádza, to je veľmi zaujímavá otázka. Každý si spomína, že na začiatku sa hovorilo o tom, že všetky prípady sú e, prepojené s týmto e, trhom so zvieratami vo Vuhane. pričom ostatné e, koronavírusy e, e, v tomto storočí boli aspoň čiastočne prepojené so zvieratami. Zdalo sa to dôveryhodné, ale potom veľmi rýchlo sa prišlo na to, že toto nemohol byť jediný spôsob prenosu, pretože už z tých prvých 100 prípadov sme vedeli, že iba polovica z nich tam mala takýto kontakt. Takže možno pôvodne e, to bolo zvieracého pôvodu, ale tento vírus má schopnosť aj prenášať sa medzi e, ľuďmi. To sa veľmi rýchlo aj preukážal, myslím. A to, čo teraz vidíme v Čímne, je e, jednoznačne prenos od človeka človeku. Inkubačná doba Dozvedáme sa o nej e, toho viac a viac s priebehom času. Teraz sa odhaduje, e, že to sú tri, e, obdobie medzi 3 a 12,5 dňami, takže to, čo sa teraz spomína, týchto 14 dní by malo pokrývať aj tú najdlhšiu inkubačnú dobu, ktorú sme zatiaľ Eh, namerali. Ak by sa eh, toto obdobie predlžilo, tak aj my eh, predlžíme vlastne toto obdobie pozorovania. Niektoré vírusy majú takéto obdobie na úrovni 30, 21 dňoch. Takže my sa musíme samozrejme prispôsobovať tomu, ako sa budú veci v priebehu času vyvíjať. Aká tie krajiny, to je určite pravda. Preto máme kontakt s Afrikou. AKT máme tu naozaj... Škoda, že nevidíte túto mapu. Z nej je zrejme, že tam nie sú žiadne e, e, prípady nahlásené. Začína sa nám e, kooperácia s týmito krajinami. Chcela im aj v rámci nej navrhnúť pomoc ak by teda um, bolo niečo, v čom by sme mohli uh, v tejto súvislosti pomôcť. Dúfam, že som odpovedala na vaše otázky týkajúce sa obchodovania s divými zvieratami. Pani Hazekam, uh, zatiaľ momentálne tak ako veci stojí, aby to nepomohlo ehm, pravdepodobne by to nemalo veľký e, e, dopad na e, šírenie koronavírusu. Padli aj otázky nad rámec koronavírusu. Navrhujem, aby ste na ne zodpovedali v rámci toho po reakcie na posledné kolo otázok. Um, slovo má pani e, Cerdas. Ďakujem veľmi pekne, pani rediteľka, že ste prišli k nám a popísali nám takto e, podrobne túto epidémiu. Chcem sa spýtať na to, čo ste hovorili v poslednej e, časti vášho vystúpenia, e, tie iné e, choroby, ECDC a schopnosť reakcie členských štátov na takéto ochorenia. Teraz treba reagovať aj napríklad na chrípku, na e, kiahne a podobne. A aké je prepojenie medzi e, Čínou a ECDC? Máte nejaké priame pripojenie alebo komunikujete cez e, VHO? A Viete, či VHO má nejaký personál priamo v teréne v Číne, ktorý by sa snažil zistiť, či táto miera nákazy a fatality, či teda tieto čísla sú presné. Takže je tam nejaký personál VHO e, priamo v teréne. Ďakujem za EPP, má slovo pán Polčák. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa spýtať e, špecificky otázku týkajúcu sa antibiotickej rezistencie. To je vec, ktorá nás veľmi zaujíma. Máme tu veľký dlh. Nielen výbor Envy, ale všeobecne ide tu o povedomie verejnosti. Vy ste dobre spomenuli dopady na úrovni 34 tisíc úmrtí. E, Toto číslo ma zarazilo naozaj. Nie je teda problém aj, aké informácie sme e, schopní postúpiť našim občanom? Nemala by tu byť únia aktívnejšia, občanov viac informovať, čo to presne znamená antibiotická rezistentnosť a že aj ich správanie má dopad práve na e, šírenie e, antibiotickej rezistentnosti? Zariniu pán Torvalds. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem e, pani Amon za to, že ste medzi nás prišli. E, e, bolo by dobre, keby nám len Dietrich tu zároveň spievala, kedy už konečne pochopíme, prečo. Nuž, keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Číne, to je vlastne ten istý vzorec, ktorý sme tu zažili už v minulosti. V New York Times Ehm, eh, sa vyjadroval ten eh, expert, eh, ktorý hovoril, že sa vlastne snažil varovať pred týmto a bol disciplinárne potrestaný. Takže opäť tu máme prípad autoritárskeho štátu, ktorý sa dlho snažil zamlčiavať informácie. A mali by sme sa venovať tejto otázke aj na úrovni VHL, pretože toto je veľmi e, e, nebezpečná e, oblasť. Ďakujem. Thank you. Uh, for SN... Ďakujem za SND, uh, pán González. Gracias, Rambón, por venir hoy. Ďakujem pekne, hovorí pán González Cazares. Vítajte na našom výbore, pani riaditeľka. Je to veľký záujem o informácie ohľadom koronavíru. Ja som sa e, pozrel aj na ten e, film, ktorý e, hovorí, ako brániť jeho šíreniu. Hovorí sa tam aj o potrebných zdrojoch, aj o zvyšovaní naš, našej takovej hygienickej inteligencie SARS, chrípka, ebola, potom, čo som si pozrel tento film, ehm, pozrel som si tie jednotlivé protokoly. Teraz to už zaznievajú volania potom, aby sme eh, uzatvorili hranice. Ale keď sa pozrieme na medzinárodný obchod, ktorý eh, by sa tým zastavil, podľa mňa ehm, volať po takomto niečom je nezodpovedné. Nemali by sme e, tu e, alarmisticky, populisticky e, robiť takéto návrhy, takto ďaleko ešte nie sme, aby to bolo odôvodnené. V laboratóriu, kde je možné rôzne veci simulovať, je možné ľahšie aj dôjsť k určitým algoritmom Kedy bude možné vytvoriť takýto diagnostický algoritmus pre tento e, vírus? E, ťažké prípady sú už identifikovateľné aj vďaka protokolu Multstar, To je jeden e, z nástrojov, ktorý je k dispozícii klinikám, aby mohli tie najťažšie prípady čo najrychlejšie identifikovať a aby e, pacienti s takýmito e, potiažami, ktorí prišli e, z Číny, aby bolo jasné, ako títo ľudia budú reagovať na obvyklé metódy liečby. Ale keď sa pozrieme na situáciu v Afrike, v Kongu, už je 3000 e, ľudí e, infikovaných, 2000, 2000 ľudí už zomrelo na ebolu. Pýtam sa preto, A čo, aké sú vaše predpoklady, pokiaľ ide o, kontrolu, kontrolovanie e, šírenia eboli? To má tiež silný medzinárodný dopad. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pani Amon, za vaše e, vysvetlenie, hovorí pani Mec. A ja by som e, samozrejme chcela vedieť, čo bude vaša organizácia robiť e, preto, aby sa obmedzovalo šírenie koronavíru. Vy ste už toho veľa povedali. Je tu možnosť, že sa to rozšírilo z nelegálneho trhu s mesom. Chcem sa preto spýtať na kontroly nelegálnych eh, importov eh, mesa zvierat v Európskej eh, únii. Štúdie odhadujú, že import do Európy je na úrovni 270 tón ročne. Okrem toho, že ohrozuje biodiverzitu, takýto medzinárodný obchod s e, mesom zvierat e, môže viesť k šíreniu ehm, chorób. V roku 2014 po e, kríze súvisiacej s ebolou a kontamináciou Eh, niektorých eh, eh, nelegálnych dovozov mlieka sa uznala, že je to skutočne veľké zdravotné riziko, takéto nelegálne dovozy. Takže medzinárodné obchodovanie predstavuje dôležitú hrozbu pre ľudské zdravie, zdravie zvierat, ale aj pre potravinovú bezpečnosť. Preto by ma zaujímalo, či sa príjmajú kroky za účelom zlepšenia kontrol, aby sme zamedzili takýmto nelegálnym dovozom. Ďakujem. Ďakujem, pán Wallace, za GUE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o koronavírus, pokiaľ ide o transparentnosť e, v súvislosti s epidémiou, klinické e, dáta, ostatné kroky, e, včasná identifikácia, izolácia, miera diagnostikovateľnosti a e, to, či nemocné sú k dispozícii. E, povedali by ste, že e, čínska vláda tu reaguje adekvátne, že sa môžeme poučiť. No a mali sme tu jeden let z Moskvy do Írska. Na jeho palube bol jeden veľmi chorý Číňan Ehm, let bol prerušený, e, táto osoba bola e, vlastne vyšetrená, až dnes sa oznámilo, že nebol nakazený, ale e, žiadni títo pasažieri ďalší nedostali žiadne masky, nikto ich nezastavil, nekontroloval. Ja sa chcem spýtať, je to normálne? A naše zdravotné služby v Írsku vôbec neupdatovali svoje internetové stránky od piatku Neuvádza sa tam e, nič o počte e, prípadov, o tom, kde by e, sa mohli nachádzať, prípadov podozrivých z ochorenia tohto vírusu. Vy ste spomenuli tento, tento informačný letáčik. Chcem sa spýtať, ako ste poučili zdravotné orgány, ako napríklad tie v Írsku, členských štátoch. No a pokiaľ ide o ten letáčik, nechcem byť e, alarmistický, ale myslíte si, že je v poriadku pristupovať k tomu e, takýmto spôsobom? Ďakujem. Máte teda e, teraz 10 minút, aby ste odpovedali na tie otázky ku koronavíru aj ostatným, nie viac. Dobre, ďakujem pekne. Ehm, bola položená otázka, ako ehm, teraz ehm, postupovne v prípade koronavíru ovplyvňuje schopnosť narábať s tým zvýškom v jednotlivých krajinách. To sa samozrejme medzi krajinami jednotlivými odlišuje. Teraz eh, tu máme len 5 krajín v EÚ, ktoré eh, sú zasiahnuté. Tie samozrejme musia investovať veľa zdrojov do tohto. Myslím, že ich monitorovanie eh, tých ostatných chorôb pokračuje ďalej, ale aby došlo k vypuknutiu, možno by eh, mohli dosiahnuť aj určité obmedzenia. Ak dostaneme požiadavky, samozrejme môžeme poskytnúť podporu ale samozrejme aj naša e, schopnosť má e, teda určité obmedzenia. E, v určitom bode by sme potom museli si stanoviť priority, čomu sa budeme venovať nielen z európskeho pohľadu, ale aj na úrovni členských štátov Chcem len eh, potvrdiť, že komunikujeme eh, s eh, Čínou priamo, nie cez VHO. Máme dohodu o spolupráci, ktorá umožňuje takúto priamu komunikáciu v prípade potreby. Využili sme to už aj v minulosti, mimochodom, pri príležitosti napríklad vtáčej chrypky, ktorá tam vypukla. Vychádzam z toho, že VHO má e, v teréne svojich ľudí regionálnu kanceláriu, e, ktorá má sídlo v Manile, myslím. A e, máme tam aj epidemiológov, ktorí sa školia, ktorí sú pripravení tam vycestovať. MR Áno, populácia by mala o tom vedieť, mala by byť informovaná. My každý rok od roku 2008 sme si vyčlenili eh, eh, deň a v prípade VHO celý týždeň, eh, kedy upremujeme pozornosť obyvateľstva na túto tému, ale aj pozornosť zdravotníkov, zdravotníckého personálu, pretože každý, pokiaľ ide o narabanie s antimikrobiálnou rezistentnosťou. Tu má svoj podiel, čo môže urobiť pacienti, lekári, zdravotné inštitúcie, politici, veterinári, e, e, farmaceuti, zubári. Každý v spoločnosti tu zohráva svoju úlohu a tieto kampane každý rok e, sa sústredia na určité spektrum, ktoré zdôrazňujeme Eh, kde zdôrazňujeme eh, zodpovednosť eh, príslušných skupín. V prípade určitých členských štátov je tam určitá miera informovanosti, v niektorých krajinách sa to znižuje, ale je tu teda možnosť to meniť, vplývať na to. Takže deje sa to, pracujeme na tom. A opäť skutočnosť, že e, činenia sú dosť e, prísni e, pri opatreniach, ktoré príjmajú. To je niečo, čo by nefungovalo všade. Pochybujem, že niečo, ako to došlo v Wuhane, by napríklad fungovalo niekde v Európe. Ale to automaticky neznamená, že sa to rovná zadržiavaniu informácií. Podľa našich e, informácií e, Čína, ktorá bola ťažko kritizovaná po vypuknutí e, SARSu, sa zo svojich chýb poučila, pokiaľ ide o zdieľanie informácií. Sekvencie boli zdieľané veľmi rýchlo. Vidím tu naozaj odlišný vzorec než pred 15 rokmi. a potom eh, k tomu algoritmu. Ak som vás správne pochopila, pýtali ste sa aj na vzorce eh, toho, koľko, u koľko ľudí sa vyvinie závažná choroba, to zatiaľ nevieme povedať presne. Zdá sa, že vo všeobecnosti infekcia eh, nemá závažný priebeh ale sú tu aj vážne prípady a úmrtia. Ale keď to dáte do vzťahu s celkovým počtom nakazaný ešte stále mortalita je nižšia než v prípade SARS. Ale musíme byť samozrejme opatrní. E, toto odráža iba aktuálnu situáciu. Pokiaľ ide o liečenie, nie je tam špecifické liečenie Um, ošetrujú sa len symptómy, samozrejme ehm, niekedy sú aj závažnejšie symptómy, ale um, v príprave aj testovanie antivirálnych liekov, ktoré sú momentálne na trhu, ale tu ešte nemáme zatiaľ výsledky. A pokiaľ ide o DRC, to, čo momentálne vidíme, je, že počet e, prípadov e, sa postupne znižuje. Takže, ale to, by, to je ešte dlhá cesta smerom ku e, koncu vypuknutia. Vieme, že e, tu máme občianskú vojnu, takže všelijaké obťaže e, v oblasti bezpečnosti ešte stále môžu e, nákazu posilniť, ale zatiaľ to vyzerá tak, že um, nám odoznieva. No a pokiaľ ide o kroky, ktoré treba uh, prijať za účelom obmedzenia do, nelegálneho dovozu uh, mesa divých zvierat. Uh, toto nie je otázka, ktorá by spadala do môjho pola pôsobnosti. Po ako ste povedali, toto by bola skôr otázka eh, smerom na EFSA a možno aj komisiu. Čo sa týka Írska, neviem presne, čo sa tam udialo s týmto lietadlom, ale to, že ostatní pasažieri eh, mohli odísť, nie som si istá, či naozaj eh, smeli odísť, kam si želali som si takmer istá, že sa určite eh, im odobrali nejaké kontaktné údaje, aby ich bolo možné skôr kontaktovať. Čo sa týka aktualizácie údajov a informácií na stránke a celkovo prístupu k informáciám, eh, to je právomoci eh, rozhodovanie národných štruktúr. My môžeme naše informácie sprístupniť dáme k dispozícii tieto informácie. Máme tiež mechanizmus od roku 2013 vďaka rozhodnutiu hraničnej zdravotnej starostlivosti krajiny si môžu inform- vymeniť informácie, aké opatrenia prijali a už máme množstvo informácií o tom, aké opatrenia krajiny prijali Som si istá, že nepochybne sa prijali opatrenia, ktoré sú s informovaním obyvateľstva. Dúfam, že som eh, teda sa vyjadrila k všetkým otázkam. Ďakujeme pekne. Stihli ste to za 8 minút, blahoželám vám. Teraz dostanú slovo obe zastupkyne, ktoré zastupujú Európsky parlament v riadiacej rade Európskeho parlamentu. Pani Kopovič, opäť pani Kopa, dostanú obe teraz slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj za to, že ste nás prizvali na vypočutie riaditeľky e, centra. Ďakujem aj pani riaditeľke za jej prezentáciu. Chcel by som zvorazniť dve veci. Jednak návrh v súvislosti s činnosťou Centra ECDC a ďalej, čo sa týka mojej úlohy ako zastupkyne Európskeho parlamentu po Brexite je ešte jasnejšie, že európsky občania nepoznajú dostatočne výhody európskych inštitúcií. Centrum ECDC tiež sa musí približiť k občanom, musí prebehnúť skutočná komunikácia so širokou verejnosťou. Tiež e, bezprostredné vzťahy s občanmi prostredstvom e, mnohojazyčného prístupu. Dokumenty e, Centra ECDC sú k dispozícii len v angličtine, pritom občania musia mať možnosť prečítať si internetovú stránku v ich vlastnom jazyku, E, najmä staršie osoby, presvedčivý prístup ku komunikácii so širokou verejnosťou, to by bol významný krok e, v rámci boja proti dezinformáciám a v dnešnej dobe aj v kontexte vírusu korona posilniť dôveru občanov mm, v európskej inštitúcii, ako napríklad aj Centrum ECDC, je pravdepodobne dôležitejšie ako kedykoľvek predtým nedávnej histórie. Ďalej druhá vec, o ktorej sa chcem vyjadriť, sa týka komunikačných pravidiel medzi výborom Envy a nami ako zástupkyňami v správnej rade ECDC. Ide o e, honorárnu funkciu, čestnú funkciu ktorú vykonávam ja aj pani Kopa, robím tak dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Želala by som si, aspoň aby som mohla slúžiť výboru Envy a príslušným poslancom poskytovať informácie o centre ECDC a tiež svoje zistenia. Problém je v tom, že nám chýbajú jasné pravidlá a tiež skutočný systém možnosti reagovať. Ak by sa veci v tomto zmysle zlepšili, posilnili by sme dôveru a tiež spokojnosť a pocit istoty európskych občanov. Ďakujem. Uh, thank you, Mr. Ďakujeme. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som rada povedala, že plne súhlasím s tým, čo povedala moja kolegyňa predo mnou. Je totiž nevyhnutné, aby široká verejnosť bola súčasťou diskusie o otázkach zdravia. Podľa mňa Centrum ECDC je organizácia, ktorá je schopná prispôsobiť sa a reagovať na hrozby a transformovať sa. Vidíme to za každým a myslím, že aj prípad koronavírusu je jedným e, takýmto príkladom. Agentúra vykonáva rozmanitú činnosť. Moje skúsenosti za posledné 4 roky, keď tam pôsobím, sú také, že jednak sa zameriava predovšetkým na antibiotickú rezistenciu a taktiež neochotu nechať sa zaočkovať. To sú dlhodobé a trvalé fenomény, ktoré sú súčasťou kontextu v Európskej únii. Ja osobne by som si želala, aby Európsky parlament bol o mnoho viac v kontakte s centrom, aby mal prehľad o dianí v centre. Kolegyňa, ktorá sa vedela predo mnou, aj ja tam zastupujeme Európsky parlament, snažíme sa informovať e, správnu radu o deň v parlamente, najmä po voľbách. Chcela by som sa týmto kolegyni poďakovať za to, že prijavila záujem o komunikáciu s nami. Domnievame sa, že môžeme toho ešte urobiť o mnoho viac pre občanov. Chceme tiež efektívne komunikovať s výborom Envy. Myslím, že to je dôležité si uzrejmiť nielen pre Centrum ECDC, ale aj pre výbor Envy. No, pani riaditeľka, ako je to s prekladmi? Ďakujem vám obom dámy. Už sme sa tejto diskusii venovali mnohokrát a aj na správnej rade v centre ECDC sú na to dosť rozmanité názory, pretože viacerí členovia správnej rady chcú, aby sme priamo komunikovali s verejnosťou. To je teda jedna vec. Máme pocit, že sme tak trochu niekde medzi. Čo sa týka prekladov, je pravda, že väčšina z našich dokumentov je k dispozícii iba v angličtine. A zvažujeme, že by sme presadili preklad aspoň súhrnou našich správ. Tie sú viac menej stabilné. Dokumenty, ktoré produkujeme, dáme tomu pre vírus korona, ak by sme to preložili, potom čo sa to preloží do všetkých jazykov, tak eh, už to nie je aktuálne. Teda v tejto fáze vývoja preklad neprichádza do úvahy. Pokúsili sme sa využívať aj strojové preklady pre tieto technické texty. Tam sa nám to neosvedčilo. Možno sa to zmení. Chcela by som sa poďakovať eh, obom dámam Sofie a Marilene. Oni totiž nám prinášajú o mnoho viac postoj parlamentu aj do činnosti našej správnej rady a za to sme im vďačné a vďační. Uh, in two weeks' time we will have a commissioner uh, in charge of health issues. Ďakujem pekne. V prípade, že by došlo k nejakomu vývoju e, v kontexte vírusu korona, tak vás pozveme. Ešte vás pozveme aj pri najbližšej možnej príležitosti, aby sme si opäť podiskutovali o spoločných témach. Um, as I said earlier, uh, we are not going to... Ako som už ohlásil, dnes nebudeme hlasovať. Budeme hlasovať v Štrasburgu. Keďže zloženie výboru, nové zloženie výboru NV sa formálne odsúhlasí až v pléne v Štrasburgu. Predtým, ako prejdeme k námietkám, ešte jeden formálny oznam, ktorý sa týka odporúčanie koordinátorov z 20. januára. Musíme zistiť, či nie sú voči tomu námietky k zápisnici odporúčaniem. Ak nie sú, tak to budeme považovať formálne za schválené. Prejdeme teraz k požiadavkám, kde sa namieta neschválenie extraktu z propolisu. Dám slovo pani Bruna sa skupinu ID. Nech sa páči. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, predkladám námietku svojej kolegyne Joel ktorá má iné povinnosti a ospravedlňuje sa za to, že nemôže tu byť osobne prítomná. Poprosím vás, ak sa chystáte opustiť miestnosť, aby ste ju opustili v tichosti. Clairement, madame, uh, if I, madame director, if I could ask you to leave the floor, to leave the floor, to leave the room, sorry. Uh, Pani riaditeľka, poprosím vás, aby ste opustili možno zasadáciu miestnosť. Ešte raz, kolegyne, kolegovia, predkladám námietku svojej kolegyne Joel Mela, ktorá má iné povinnosti a ospravedlňuje sa za to, že nemôže to byť osobne prítomná. Tiež sa pokúsim pripomenúť zásadné body, ktoré sú v argumentácii v tomto nepochopiteľnom rozhodnutí komisie, teda aby sa neschválil propolis e, ako základná látka. Poprvé, propolis je prírodný e, produkt, ktorý e, produkujú včely a majú štatút živočichov produkujúcich. Má to prínosy aj pre úľ, aj pre zdravie včiel. Toto všetko vychádza z vedeckých poznatkov. po druhé, je to povolená látka a konzumuje sa v mnohých podobách, ako napríklad výživový doplnok e, mm, v prípade, že sa stane súčasťou hydrologickej zlúčeniny. Dajme tomu sa to nasadzuje ako liek e, aj tu v Bruseli v lekárniach k dispozícii pri bolesti hrdla sa to podáva. E, bezpečnostné kritérie, ktoré sa týkajú ľudskej konzumácie, údajne sa uvádza ako ďalší argument, pritom propolis je povolený na ľudskú konzumáciu. Ďalej po tretie komisia vychádza z stanoviska EFSA a spomína možné riziko súvisiace s eh, možnou alergenou povahou a tiež eh, spomína eh, endokrinný disruptor a taktiež geotoxicitu bez toho, aby zohľadnila naše argumenty, pričom ide o úplnú frašku. Chcela by som zvorazniť, že neustále sa prijímajú dvojaké rozhodnutia, ktoré sa týkajú základných látok. Prečo sa teda povolil glyfozát na 10 rokov, pričom je pravdepodobne karcinogénny a rozdiel medzi propolisom a glyfosátom je ten, že glyfosát nie je výživový doplnok. Okrem toho, schválenie propolisu ako základnej látky sa netýka ničoho iného, len takých eh, látok, ktorých eh, obal spotrebiteľ nekonzumuje. Už po druhýkrát komisia odmieta možnosť rýchlo povoliť a konkrétne povoliť eh, pesticídy s nízkym rizikom. Eh, teda kladieme si otázku, akú hru komisia hrá. A ak teda je snaha dať našim eh, polnospodárom nejaké zodpovedné riešenia, či naozaj je to predmetom rozhodovania v chodbách Berlemontu, vážení kolegovia. Chcem sa na vás obrátiť, aby ste podporili túto námietku a aby sme napravili túto anomáliu svojim rozhodnutím. Ďakujeme pekne. Teraz dostanú slovo zastupcova politických skupín, skôr za EPP, pán Bazilis. Ďakujem. Predkladateľka námietky sa snaží apelovať na argument zdravého rozumu, že ak sa propolis môže používať ako liek, a v iných sférach, že je to e, neškodná látka aj inde, ale agentúra EFSA od roku 2013 už e, bola požiadaná, aby sa vedecky vyjadrila k e, žiadosti o povolenie. Sa vyjadrila vo svojom stanovisku a označuje extrakt z propolisu za nebezpečnú látku, pričom sa čaká na schválenie extraktu z propolisu ako súčasť pesticídov. A to v prípade nasadenia na ovoci, kde sa nekonzumuje kôra. Zrejme informácie neboli v dostatočnej miere k dispozícii, aby sa dokázal e, neprítomnosť genotoxických e, potenciálov, taktiež endokrinnej činnosti, tiež informácie o extraktu z propolisu neboli dostatočné a vďaka tomu a kvôli tomu nebolo možno vyhodnotiť konečné riziko na spotrebiteľa. Správa, ktorá sa týka tejto látky, teda nebola dostatočná. Podľa mňa by sa malo vychádzať z vedeckých poznatkov látky, by sa mali schváľovať iba v prípade, že je nad z pochybnosti, že táto látka dokazuje neprítomnosť geotoxickej povahy a taktiež, že narúša endokrinnú činnosť. Ja teda túto námietku nepodporujem. Ďakujeme. Za skupinu SAD nemáme rečníka. Za Renew. Pán Torvalds, ďakujem. Niekedy nie je ľahké z pozície koordinátora sa vyjadriť eh, k takejto otázke. Myslím, že je tu jedno základné nedorozumenie. V dokumente sa uvádza, že propolis ako prírodná látka by eh, mala byť rozpustná vo vode. V tomto prípade to tak nie je. Je to rozpustné v etanole. Teda je to roztok na báze etanolu a to znamená, že sa to zásadne mení celú vec a my preto túto námietku nepodporujeme. Ďakujem za zelených. Kolegyňa Paulus, ďakujem. Myslím, že by sme sa mali držať vedeckých poznatkov, ak je formálna povinnosť vykonať isté merania, štúdie, aby salátka povolila. Nemali by sme my posudzovať, či ide o prírodný produkt alebo syntetický produkt. Mali by sme držať toho, čo nám hovoria zastupcovia vedeckej obce a ak propolis, ak teda dodávateľ nedokáže tieto štúdie poskytnúť, tak nemôže získať povolenie. My teda tiež túto námietku nepodporíme. Ďakujeme pán Vondra za ECR. Ďakujem. Ani my nepodporíme túto námietku. Najmä z toho dôvodu, e, že v prípade extraktu z propolisu dostupné informácie neboli dostatočné preto, aby komisia dospela k záveru, že schorovacie kritéria pre základné látky uvedené v článku 23 nariadenia o pesticidoch boli splnené, ale zároveň toto rozhodnutie nebráni predloženiu žiadosti o schválenie extraktu z propolisu ako e, bežnú aktívnu látku alebo aktívnu látku s nižším rizikom podľa článku 7 nariadenia. Teda, by som to zhrnul, keďže sa postupovalo podľa článku 23, tak túto námietku nepodporujeme, ale je priestor e, ako veci zmeniť do budúcna. My totiž máme propolis radi. Ďakujeme pekne, pani Hazekamp. Ďakujem. Včely sú úžasné zvieratka, pretože bez nich by život na Zemi nebol. Opelujú e, kvety, vyrábajú med, propolis. My využívame používajú propolis aj preto, aby vystavali svoje plasty v úloh a zacelili otvory. My to využívame u ľudí aj pri liečení. Ja chápem, o čo tu ide v tejto rezolúcii, kde by sa mal propolis použiť ako uh, látka, uh, ako pesticíd, aby sa a prečo by, keď sa môže kupovať e, propolis v obchodoch, nemohol by sa použiť pri podstrekoch? Musíme byť ale opatrní, nemôžeme byť tu e, veľmi rýchlo konať. Vieme totiž z Holandska, že napríklad aj nízkorizikové látky, ako napríklad arzen, dokážu pôsobiť veľké škody e, v životnom prostredí, takže ja som za to, ako by sme aj pri iných látkach E, pri polnohospodárstve všetky zlátky veľmi dobre preskúmali. Ak sa tu na neurobili konkrétne skúšky a ak EFSA povie, že nie sú dostatočné zdroje na to, aby sme mohli povedať, že sa dajú vylúčiť toxické účinky, tak nemôžeme takúto látku povoliť. A musíme sa aj pýtať, či musíme propolis kradnúť od včiel, ktoré už aj tak majú ťažký život a čím to neublíži. Takže aj my sme proti tejto námietke. Ďakujem za DG Sante teraz, jeho predstaviteľ, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Budem veľmi stručný, pretože všetci rečníci, ktorí hovorili pri tejto námietke, povedali to, čo by som chcel ja povedať to rozhodnutie, ktoré sa týka propolisu ako základnej látky. Základné látky sú veľmi osobitná kategória aktívnych látok pri, v nariadení ochrane rastlín. Ich schválenie nemá časové ohraničenie a nepotrebuje sa ani autorizácia členskými štátmi, takže po schválení sa môžu hneď použiť na ochranu rastlín a preto požiadavky v nariadení pre ich schválenie sú veľmi vysoké. A jedno z nich je, že to nemôžu byť látky, ktoré vyvolajú obavy. E, extrakt propolisu podľa ukazovateľov samotného navrhovateľa je klasifikovaný ako látka, ktorá vyvoláva znepokojenie, takže nemôže byť schválená ako základná látka podľa nariadenia ďalšie použitia, ako je tradičná medicína, to je neporovnateľné, pretože pre orálne používanie, ale my sme hovorili, že je to e, relevantné pre, pre kožu, kontakt s kožou, tam je ten problém. A v roku 2010 sme mali panel EFSA, ktorý povedal, že nie je dosť dôkazov, ktorí by ukázali nejakú e, väzbu medzi zdravotnými účinkami a požívaním propolisu. Takže chcem povedať to, čo už povedal najmä pán Vondra a síce, že toto je rozhodnutie, ktoré sa týka schválenia základnej látky, ale dvere ostávajú otvorené pre bežnú alebo nízkorizikovú aktívnu látku, ak všetky ďalšie dôkazy budeme môcť postúpiť, aby sme ukáz- neuká- dopotvrdili, že nejde o endokrinný disruptor alebo genotoxickú látku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže politic- stanovisko je veľmi jasné a vo februári budeme o tom hlasovať v Envy 18. asi. Teraz je to námietka ku GMO, ďalší bod. Začneme s tým, ten tu nie je, ale je tu, áno. Takže Áno, máš čas, aby si prednesla túto námietku. Áno, áno, už som tu pripravená. Takže výrob, ako som už povedala, je hnacím motorom deforestácie v Južnej Amerike a 100% soje tam pestované, je geneticky modifikované. Táto soja odoláva pesticidom ako glyfosanát, glyfosát a to znamená, že tento produkt je rozšírený už v ohrozených ekosystémoch. Preto je jasné, že veľké dovozy EÚ modifikovanej soji pre potra- pre, ako krmivo pre dobytok je dôvodom ničenia ekosystémov v zahraničí. Ak chceme bojovať a byť lídrom v boji proti deforestácii, musíme začať spochybňovať tento systém, absurdný systém. Takže znovu sa pýtam, či chce komisia zahrnúť GMO dovozy, konkrétne najmä sódy, e, soje, do svojich správ, keďže e, odlesňovanie chýba v posudzovaní rizika a nemáme ani jasnú väčšinu pre schválenie členskými štátmi. Prečo komisia stále autorizuje GMO pre dovozy. A chcem sa spýtať, či si komisia uvedomuje naliehavú potrebu znížiť spotrebu a výrobu e, mesa a mliečných výrobkov v EÚ. My hovoríme o integrácii miestných e, e, plodín, tak aby sme sa dostali z poľa na stôl, čo je našim cieľom, tak ako som očakával. Ďakujem. A teraz dávam slovo EPP a potom ostatným politickým skupinám. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. EFSA už dala e, pozitívne stanovisko. Nenašla nič, čo by ukázalo, že tieto rastliny sú škodlivejšie než ostatné. My počúvame a myslím, že máme právo aj takto rozhodnúť. Môžem povedať, že nikdy sa o tom nehlasovalo a kde by mohli, kde by sa členské štáty vyjadrili proti. EFSA hovorí, že je to bezpečný produkt, takže by sme mali veriť ich vedeckej rade. Ide o to, aby komisia neprekročila svoj mandát a to nerobí. Takže ja vyzývam kolegov, aby hlasovali proti. Ďakujem za SAD, Günther Siedl. Pán predsedajúci, dúfam, že pri tomto uznesení budeme mať jednoznačnú väčšinu. V tomto konkrétnom prípade pri soji ide o GMO, ktoré vedie k vysokému použitiu pesticídov. Takže to je politické rozhodnutie aj pri tom povolení výbor rady pre potraviny a zdravie zvierat nedal stanovisko. To znamená, že povolenie ne, nemôže počítať kvalifikovanou väčšinou členských štátov. Aj pri hlasovaní v januári v odvolacom výbore tu nebola kvalifikovaná väčšina, takže preto nebolo ďalšie stanovisko. A keďže potrebujeme demokratický postup pre schvalovanie v komisii. Bez kvalifikovanej väčšiny členských štátov sa to nemôže schváliť. Komisia rovnako e, uznala uznesenia Európskeho parlamentu pre dovoz, ktoré sa týkajú dovozu GMO a pritom ich ignoruje, i keď e, predsedkynia komisie povedala, že bude viacej zohľadňovať závery parlamentu. Ďakujem za Reniu teraz. Nech sa páči ho téma. Áno, hovoríme znovu o GMO a budeme o tom určite aj ďalej hovoriť, ale musíme byť tu konštruktívnejší. Áno, je to emotívna diskusia. Musíme sa pozrieť na prínosy, škody, rizika a na vývoj možno nových metód, nových metód pestovania chovu a tak ďalej, pesticíd. Preca nič nie je dané, stále sa to vyvíja. My v našej skupine prídeme s vedeckým prístupom k KMO, pretože to, čo robíme teraz, niektorým členom sa GMO nepovedá poslancov sa nepatia, nepačia GMO ako také. A potom používame nástroje na to, aby sme napadli určité e, rozhodnutia komisie, pretože vraj prekračuje svoje právomoci, ale to nerobia. Takže my máme konstruktívnejšie riešenie a síce, že treba zlepši- zlepšiť legislatívu. My tu máme stovky e, námietok, to je zneužívanie nástroja a potom pritom e, obvinujeme ostatných, že zneužívajú svoje postavenie. My by sme mali lepšie vedieť, čo chceme, mali by sme lepšie pripravovať potrebnú legislatívu. Ďakujem za ID, tu nie je žiaden rečník, za EKR. Pán Buža? Znovu? Áno, my sme tu s komisiou, pro, hovorí pán Vondra, e, z dvo, viacerých dôvodov. Ide tu o obsah. Mladí aktivisti hovoria, že politici majú počúvať vedu. To je presne to, čo robíme. Počívame vedcov a nie ideológov. A na procesnej úrovni je to už snáď osma námietka a my si myslíme, že je to neprimeraná námietka pre komitológiu, nesplňa kritéria komitológie, komisia neprekročila svoje vykonávacie právomoci a navrhnuté opatrenia sú konzistentné s právnym procesom, tak ako je to v základnom akte a neustále podávanie námietok, ktoré nie sú v súlade s pravidlami, podľa nás e, ohrozuje naše demokratické práva parlamentu, keď preverujeme sekundárnu legislatívu a preto, sme, preto nepodporujeme tento text Zague. Pani Hazekamp, ďakujem, pán predsedajúci za 6 rokov tento parlament prijal 43 e, regolúcií o povolení GMO rastlín. 40, teraz je to 44. Tu ide o soju, ktorá je rezistentná voči glyfosátu. To sú látky, ktoré sú symbolom, ktoré ničia všetko. Glyfosát a glyfosinát je v Európe zakázaný, pretože konč, e, bráni reprodukcii a ohrozujú obe látky, biodiverzitu. Komisia, zastavte toto povolenie. Nemusíte to povoliť, pretože tu nie je kvalifikovaná väčšina. A článok 6 odsek 3 komitológie hovorí aj o tom, že môžete zamietnúť povolenie, ak nie je kvalifikovaná väčšina. Komisia v pracovnom pláne na rok 2020 uvádza, že má, jej prioritou je mo- dať možnosť členským štátom, aby tie látky GMO povolené komisiou zakázali. Ďalej komisia hovorí, že zlepší komitologickú legislatívu. To znie dobre, ale dúfam, že to neznamená, že komisia bude naďalej povolovať GMO plodiny a rastliny, produkty, ktoré nikto nechce ani vtedy, keď ich môžu členské štáty samotné zakázať. Takže preto by mala komisia počúvať členské štáty a parlament a mala by e, stať pri nich a nie pri veľkých firmách komisia. Pri, budete pri realizácii svojho plánu prácu nedovolíte, nebudete už ďalej povolovať GMO látky, najmä tie, ktoré sú rezistentné a odolné voči iným. Ďakujem. Teraz dávam slovo komisii. You, Ďakujem, pán predseda. Opäť sme si pozorne vypočuli všetko, čo tu zaznelo. Chcela by som v prvom rade zdôrazniť, už to povedali niektorí členovia parlamentu, že sme rešpektovali všetky e, postupy, určite implementačné právomoci, e, ktoré e, komisii dala Rada a parlament. Po druhé, tiež by som chcela pripomenúť, že všetky členské štáty, aj keď nehlasovali za, nehlasovali proti a e, dovážajú všetky tieto geneticky modifikované produkty a soju, e, pretože je tu vysoký dopyt po e, krmivé na úrovni EÚ. Sú to bezpeč- GMO sú bezpečné, prešli hodnotením rizik. Nemôžeme povedať, že by bezpečné neboli. Samozrejme, ako ste povedali, je správne, že v celom e, výbore, e, odvolacom výbore členské štáty e, sa nevyjadrujú, nehlasujú proti, nehlasujú za, nie je tam teda žiaden názor a preto nie je žiaden dôvod, prečo by komisia nemala schváliť toto povolenie, pretože tu máme pozitívne stanovisko EFSA. Určite e, komisia by konala, keby išlo bezpečnosť. Samozrejme, zohľadňujeme aj medzinárodné e, dohody, ktoré sa spomínajú v uznesení, ale individuálny ktorý hovorí o tom, že nejaký produkt je bezpečný a môže sa teda e, doviesť, nemôže vyriešiť všetky otázky, ktoré tu vyvstávajú v medzinárodných dohodách. Musíme konať v oblasti medzinárodných dohôd, ale nie e, cestou e, nejakých jednotlivých GMO produktov, ktoré boli e, pomocou legislatívnych postupov zhľadnuté ako bezpečné. No, my im, im, importujeme aj z Južnej Ameriky, ale aj z USA, aj z Kanady, takže musíme e, si dať veľký pozor na túto tému e, deforestácie. Je to veľmi závažná téma, musíme to brať vežne. Vy viete a my vieme, že komisia navrhla špecifický rámec pre túto oblasť. Musíme na tom pracovať, ale prosím, nie takou formou, že budeme zamietať GMO, ktoré by sa mohlo dovážať z akékoľvek inej tretej krajiny a nemusí sa nutne kultivovať na odlesnenom území. Musíme byť dôslední a efektívni, pretože odmietnutím GMO by sme efektívni neboli a postupovali by sme proti zákonne Takže nemáme tu žiadne právne e, dôvody, aby sme stiahli tento návrh e, povolenia, pretože vychádza zo pozitívneho stanoviska EFSA. Pravdepodobne to znie veľmi nudne, čo hovorím, ale to sú jednoducho právne argumenty, ktoré podporujú to, že plne rešpektujeme medzinárodné záväzky Európskej únie, berieme ich veľmi vážne, ale prosím, Nechoďme e, cestou naozaj povolenia GMO. Právo, námietky, ako viete, e, tu je. My sme všetky implementačné právomoci rešpektovali. zvorazňujem ešte raz. Ďakujem. Hlasovať budeme teda o námietke 13. februára. Ak to bude prijaté, e, poputuje to na plenum. Ďalšia schôdza sa bude konať v Štrasburgu 13. februára a týmto končím dnešné zasadnutie.